Good morning, colleagues. If you would like to take your seats, please. Kolegovia, láskavo sa usadte. Začíname dnes bodom 15. Ide o prezentáciu predsedníctva Rady a komisie k otázkam Europolu a dohody o predružení Dánska k Europolu od 1. mája tohto roka. Ako iste viete, po dánskom referende dánska vláda hľadá spôsoby, ako ostať pridružená eh, k Europolu aj po maj, 1. maj 2017, keď nadobudne účinnosť nové nariadenie o Europole. Viem, že kolegovia tu prítomní túto záležitosť poznajú, ale na úvod by som chcel pripomenúť tým, ktorí nie sú toľkom zbehli v tejto problematike, už sme o tejto veci hovorili v minulosti v našom výbore, mm, zaujali sme pozitívne stanovisko k pridaniu Dánska na zoznam tretich krajín, s ktorými môže Europol si vyrokovať dohody o spolupráci dnes. Návrh tejto dohody o operačnej spolupráci sa predkladá nášmu výboru. Najskôr by som dal slovo predsedníctvu rady a potom zástupcom komisie a následne aj Europolu. A a potom dáme slovo nášmu spravodajcovi pánovi Diazovi Demerovi Neskôr teda dostáva slovo v mene predsedníctva pán Čiliberty. Nech sa páči. Pán predseda, vážení poslanci, rozdelím svoje vystúpenie do dvoch častí. Najskôr chcem zdôrazniť významnú úlohu, ktorú Dánsko zohráva a zohrávalo v otázkach internej bezpečnosti Európskej únie, najmä v kontakte s Europolom a potom by som popísal postup, ktorý sa týka vykonávacieho rozhodnutia rady. To, tento dokument parlament dostal v útorok tohto týždňa. Aktuálna spolupráca medzi Dánskom a Europolom je veľmi efektívna a účinná. Dánsko je jedným z hlavných prispievateľov a užívateľov databáz Europolu. Napríklad spomedzi 29 eh, oblastí, na ktoré sa zameráva Europol, Dánsko sa zúčastňuje aktívne na 25. Okrem toho a podobne v systéme správy e CR Dánsko je na prvých priečkách eh, modelovej, čo sa týka modelových krajín, eh, ďalej informačný systém EIS, aj tu Dánsko výrazne prispieva k hodnoteniu a celkovo je krajina hodnotená na 7. mieste spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. A preto je dôležité, aby k 1. máju sme našli vhodnú formu operačnej spolupráce medzi Europolom a Dánskom a preto je našim cieľom um, minimalizovať akékoľvek možné medzery. Teraz by som popísal postup, ktorý nás privádza k dnešnému vypočutiu, ako si ešte spomínate ako už spomenul aj pán predseda, rada konzultovala Európsky parlament vo februári rada prijala vykonávacie rozhodnutie, ktoré pridalo Dánsko k zoznamu tretich krajín. To znamenalo, že Europol môže uzavrieť dohodu s Dánskom v tomto smere. Prebehli rokovania vo viacerých kolách a minulý týždeň bol predložený návrh dohody o spolupráci medzi radou, pardon, medzi Dánskom a Europolom. A zaslali sme túto dohodu aj rade. A následne sme to predložili, ako som už spomenul, 21. marca aj Európskemu parlamentu. Táto dohoda obsahuje aj isté novinky v porovnaní s inými dohodami o spolupráci vzhľadom na um, osobitný štatút Dánska, keďže je súčasťou Schengenu a tiež členským štátom Európskej únie, ale podrobnosti tejto dohody priblíži celkom isté komisia a Europol po mojom vystúpení. Európskemu parlamentu predkladáme návrh um, opravného rozhodnutia rady, ktorý vytvorí predpoklady pre e, záverečné podpísanie tejto dohody pred 1. májom. Ešte Predtým, než skončím svoje vystúpenie, chcel by som zdôrazniť jednu vec. E, tá sa už zdôraznila aj v minulosti, že jediný spôsob, ako sa Dánsko môže podielať e, na novom fungovaní Europolu, je naplnenie protokol 21 zmluvy a preto uzavretie operačnej dohody o spolupráci s Dánskom nebude a nemôže mať za následok to, že z Dánska bude riadny člen Europolu, umožní sa tým len užšia spolupráca v budúcnosti medzi Europolom a Dánskom v podobnej miere, ako prebieha s ostatnými tretí, tretími krajinami bez toho, aby e, Dánsko malo prístup k databázám alebo že by malo rozhodovacie práva v e, Rade Europolu. Chcel by som na záver, pán predseda, sa poďakovať vášmu výboru za to, že sme dostali priestor priblížiť vám návrhu právneho rozhodnutia rady a tiež vzhľadom na naliehavosť celej situácie by som chcel vyzvať všetky zúčastnené strany, aby konkrétne teda Európsky parlament zaujal e, stanovisko k tejto otázke čím skôr, aby sa to stihlo do stanoveného termínu. Ďakujem pekne. Pán Čiliberti, teraz v mene komisie pani Amiči. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň všetkým. Dnes e, je významný deň v fáze finalizácie stanovenia parametrov budúcich vzťahov medzi Europolom a Dánskom a v snahe minimalizovať negatívne dopady vyplývajúce z nedávneho referenda v Dánsku. Návrh dohody sa teraz pretavil do právneho dokumentu spoločného vyhlásenia, ktoré predseda komisie Juncker, predseda rady Tusk a predseda vlády Dánska zverejnili 15. decembra. Tento návrh tiež zohľadňuje stanoviska e, správnej rady Europolu a tiež to zohľadňuje aj stanoviska spoločnej dozornej rady Europolu, ako aj stanovisko Európskeho parlamentu k rozhodnutiu pridať Dánsko na zoznam tretich krajín, s ktorými Europol môže uzavrieť eh, dohody o spolupráci. Aspekty dohody, ktoré sa spomínajú v spoločnom vyhlásení, ktoré som práve spomínajú, stanovujú isté významné eh, podmienky a predpoklady. Tieto podmienky sú nasledovné. Poprvé, pokračujúce členstvo Dánska v Európskej únii a v šengenskom priestore, ďalej záväzky Dánska plne implementovať do svojej národnej legislatívy smernicu o ochrane údajov v policajných veciach smernica 680 z roka 2016 a táto implementácia musí byť završená do 1. mája 2017 a musí aj nadobudnúť platnosť po tretie. To, že Dánsko musí odsúhlasiť e, judikatúru súdneho dvora a tiež e, musí e, uznať kompetenciu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Návrh znenia dokumentu zohľadňuje všetky tieto podmienky a predpoklady. Chcela by som sa teraz vyjadriť v krátkosti k tomu, nakoľko sa odzrkadľujú tieto podmienky v návrhu dokumentu. Čo sa týka ochrany údajov a tiež úlohy Európskeho dohľadného úradníka pre ochranu údajov, článok 10 odsek 4, a konkrétne bod C, spomína všetky relevantné ustanovenia ochrany údajov, ktoré sú obsahnuté v nariadení Europole. Teda Dánsko a Europol budú viazané vo svojich vzťahoch týmto ustanovením nariadenia o fungovaní Europolu, kde sa popisujú záruky ochrany údajov, ktoré sú súčasťou tohto nariadenia. Medzi týmito ustanoveniami sú aj úlohy Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. E, tiež z otázky spracovania osobných údajov v rámci Europolu. V jedinom aspekte je postoj Dánska iný od členských štátov a týka sa to toho, že Dánsko sa nebude môcť e, zúčastňovať činnosti e, Rady pre spoluprácu. Inak e, bude Dánsko v rovnaké pozície ako ostatné krajiny. Ako som už spomenula, článok 10, odsek 4, písmeno D opakuje, že od 1. mája 2017 Dánsko musí začať uplatňovať pravidlá, ktoré sú e, stanovené v smernici ochrany údajov v policajných veciach. Čo sa týka judikatúry súdneho dvora, e, tu by som sa chcela odvolať na kapitolu 6 návrhu dokumentu. Tu je hlavným cieľom zaistiť jednotný výklad a interpretáciu dohody medzi Europolom a Dánskom a návrh dokumentu s týmto cieľom stanovuje, že súdny dvor bude mať súdnu právomoc v otázkach platnosti a interpretácie tejto dohody, na ktorú poukazujú dánske súdy a tiež v otázkach, ktoré sa týkajú plnenia tejto dohody zo strany Dánska. tiež bude mať súdny dvor a súdnu právomoc v otázkach vydania e, súdnej e, e, napravnej metódy vo vzťahu k fungovaniu EDPS, teda Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Chcel by, chcela by som ešte spomenúť ďalšiu doložku, ktorá sa týka tohto návrhu a síce Táto doložka bola ešte posilnená po prijati stanoviska Európskeho parlamentu. Chcela by som tiež spomenúť um, hodnotiace ustanovenie, uh, ktoré sa týka článku 25 tohto návrhu. Podľa tohto ustanovenia komisia najneskôr do 31. oktobra 2020 vykoná hodnotenie, ktoré bude zahrňať eh, operačnú efektívnosť tejto dohody a tiež mieru plnenia ustanovenie ochrany údajov zo strany Dánska, ktoré sú obsiahnuté v tejto dohode. Isté, že toto hodnotenie bude samozrejme postúpené Európskemu parlamentu a rade a podľa znenia tohto hodnotenia komisia do 30. apríla 2021 bude môcť predložiť odporúčanie rade, aby sa prijalo rozhodnutie, ktoré povolí eh, otvoriť rokovania, ktoré by mali za následok dohodu medzi EÚ a Dánskom. Teda dohoda, ktorá by nahradila dohodu medzi Europolom a Dánskom. Toľko z mojej strany. Myslím si, že Europol sa zrejme vyjadrí podrobnejšie. E, ďalej nasleduje e, pán Jumen za Europol. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň všetkým. Dohoda e, zohľadňuje osobitnú situáciu, v ktorej sa Dánsko ocitlo po 1. máji teda ktoré sa ocitne po 1. maji. Dánsko je členským štátom jednak, ale zároveň Dánsko nebude súčasťou platnosti naradenia o Europole. To bude mať za následok situáciu, v ktorej bude Dánsko v rovnakej pozícii ako ostatné partnerské krajiny, teda tretie krajiny. Dánsko teda stač, stratí svoj priamy prístup k systému Europolu, tiež stratí svoju úlohu v účasti v spravovaní Europolu nebude e, teda mať možnosť zhlasovať v správnej rade a tiež sa z hľadiska operatívnej účasti Dánska na operáciách bude k Dánsku pristupovať ako k akékoľvek inej tretej partnerskej krajine, aj čo sa týka účasti na um, programoch analýzy a účasti. E, to si bude vyžadovať súhlas všetkých e, zúčastnených členských štátov. A pokiaľ ide o osobitnú pozíciu Dánska. To je zohľadené nasledovne. Dánsko bude musieť platiť rovnaký príspevok alebo podobný príspevok um, podľa um, ehm, HND, um, ehm, teda v pomernej miere, a taktiež um, Dánsko stratí prístup k pracovníkom 24 hodín denne e, a ďalej. E, čo sa týka činnosti Európskeho odhľadného úradníka pre ochranu údajov, e, Dánsko bude musieť dodržiavať európsky rámec ochrany údajov a tiež bude musieť akceptovať, že táto dohoda bude podrobená dohľadu komisie po 5 rokoch, po tom, čo nadobudne účinnosť. A tieto doplnkové podmienky ktorým nie sú vystavené ďalšie tretie partnerské krajiny, sa vyvážia niektorými ďalšími prvkami, ktoré zodpovedajú e, tzv. E, dohode Norsko plus. Budú to mať, e, bude to mať teda isté výhody. Poprvé, Dánsko bude mať dispozícii službu 24 hodín denne s dánsky hovoriacimi odborníkmi, buď v rámci Europolu alebo v Kodani podľa rozhodnutia správnej rady Europolu. Ďalej, Dánsko bude pozorovateľskou krajinou v e, správnej rade Europolu, ale stráti hlasovacie právo. V tejto rade ďalej po tretie Dánsko bude pridružené k existujúcim analýzam a projektom, ktoré už teraz zhrňajú aj Dánsko a v neposlednom rade tiež Dánsko bude priamo informované o akýchkoľvek informáciách, ktoré sa týkajú tejto krajiny. Toľko teda štyri opatrenia, ktoré vyvažujú a nahrádzajú podmienky, ktoré boli pôvodne stanovené pre Dánsko v dohode. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Our rapporteur, Mr. Diaz. Teraz náš spravodajca, pán Diaz de Mera. Augustin, please. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať aj zastupcom Rady komisie, aj Europolu za ich prezentácie. Naozaj už k tomu nie je veľa čo dodať, pretože jasne vidíme, že to, čo tvrdí výbor LIBE, aj Európsky parlament, e, sa shoduje s tým, e, aké má stanovisko spravodajca teda je tu snaha nájsť um, také riešenie, ktoré bude zodpovedať platnej legislatíve vo vzťahu medzi Europolom a Dánskom. Nebudem zachádzať do podrobností v súvislosti s tým, eh, čo spomenuli rečníci predo mnou. Chcel by som však, aby sme sa dopracovali k inštitucionálnej um, forme pokoja, aby sme teda celú vec stihli. 5. E, apríla um, vypršil ho na pozmeňovací návrh 11. a 12. apríla zhruba bude s vašim dovolením prebiehať hlasovanie vo Borivle, ďalej 27. apríla prebehne hlasovanie v pléne. Ako viete, 14. februára v pléne sme zaujali stanovisko k rozhodnutiu rady zahrnúť Dánsko na zoznam tretí krajín, s ktorými má Europol dohodu o spolupráci. O dôsledku toho sú e, jednoznačné rozhodnutia 632 hlasov za, a 10 hlasov proti, teda výsledok bol naozaj jednoznačný a vďaka tomu máme jasný prehľad o tom, a nakoľko Európsky parlament podporuje nadobudnutie um, takých vzťahov medzi Európolom a Dánskom. Ako to už zaznelo, Dánsko je nepostradateľným partnerom pre európsku, ale aj dánsku bezpečnosť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Kolegovi Diazovi Demerovi, myslím, že jeden kolega sa hlási o slovo, o konkrétne pani Sipel. Ďakujem Prepačte, máme tu tiež našich dánskych kolegov, ktorí sa tiež chcú vyjadriť. Nech sa páči a im dáme slovo. Najskôr teda Birgit. First of all, I would like to Úvodom sa chcem, e, chcem ospravedlniť kolegyňu, ktorá tu chcela byť, ale nemohla sa dnes dostaviť, pretože ide o dôležitú tému. Chceme sa poďakovať spravodajcovi, pánovi Demerovi za správu aj úsilie Dánska, ktoré sa snaží uplatňovať nové aky o ochrane dát. Ehm, ehm, k 1. máju e, sa rozhodli obyvateľia e, Dánska vo svojom referende, že opustia EU e v tejto oblasti. Sice je nám to ľúto, ale Eh, je to tak, je fakt, že toto vyvoláva precedens vo vzťahu k agentúram. Dánsko sa teda rozhodlo odísť z Europolu. Je naďalej eh, plnohodnotným členom EÚ, ale efektívna výmena informácií medzi členskými štátmi je alfa a omegou pre účinný boj proti eh, terorizmu, proti zločinu a nevyhnutné jeho zabezpečiť. Európsky parlament však už k tejto veci vyjadril svoje uznesenie, aby Dánsko bolo e, za, e, vložené do zoznamu e, tretich krajín, s ktorými Europol môže uzatvárať dohodu. V tom uznesení uvádzame aj lehotu prechodnú 5-ročnú po ktorej by, e, mal, e, po ktorej by malo nastať buď plnohodnotné členstvo, alebo e, forma užšej spolupráce, tak ako je to zakotvené v článku 218. Zdá sa, že tieto odporúčania EP neboli zohľadnené vyjednávacími stranami dohoda s Dánskom e, musí dbať o to, aby e, mala e, prechodný charakter a samozrejme by, by sme uprednostnili to, aby po uplynutí lehoty sa opäť stalo člen, plnohodnotným členom Dánsko Europolu, alebo bola teda volená forma v zmysle článku 2018, to znamená osobitý štatút smerom na európske agentúry. Ak dovolíte niekoľko osobných poznámok k tejto téme, nebude budem opakovať všetko to, čo som uviedla počas prvého stretnutia výmeny názorov k tejto téme, ale určite o obsahom e, to presne zopakujem e, musíme mať istotu, aby my všetci sme mohli urobiť potrebné kroky na to, aby sme udržali vynikajúcu úroveň spolupráce medzi Europolom a Dánskom. Musím však <laughs> jedným dýchom dodať, že mám pocit, e, e, že ako si absentuje silné odhodlanie všetkých dotknutých aktérov, ktoré by nás uistili o tom, že ak nič iné, dopracujeme sa k silnej medzinárodnej dohode. V tom texte, ktorý nám bol predložený, nie je ani jasný časový harmonogram, ktorý by naznačoval, že je tu cieľ dopracovať sa k silnej medzinárodnej dohode a to je to minimum, čo by sme očakávali. A zároveň by to znamenalo e, väčšiu mieru ingerencie rámci EP a takisto by som uvila, uvítala e, väčšie, e, e, väčšiu mieru odhodlania hľadať riešenie pre Dánsko zo strany zainteresovaných strán, aby skutočne raz sa dalo uvažovať o tom, že Dánsko sa stane plnohodnotným členom Europolu. Pán Mistersen, budem hovoriť po dánsky.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 Dánsko v, v súčasnej dobe požíva eh, mnohé výhody eh, operatívnej činnosti Europolu, pretože eh, stále je súčasťou medzinárodnej spolupráce v boji proti závažnému zločinu a ter- terorizmu. Preto ECR, strana, ktorú ja zastupujem, Dánska ľudová strana, chcú napredovať v maximálnej možnej miere spolupráce bez, e, alebo s minimálnym množstvom obmedzení aj týchto sa týkajú budúceho rozsahu e, spolupráce je, je možné predpokladať, že budeme vystavení určitému tlaku, aj keď rozdiel konštatujem, že všetky európske inštitúcie a vrátane teda samozrejme aj Europolu majú záujem o to, aby, Europol, aby Dánsko participovalo v tejto spolupráci nepáči sa nám a vlastne e, tá, e, e, tie dve klauzuly, ktoré sa objavili, sunset alebo external cooperation. Ja budem tiež hovoriť po dánsky. Ďakujem, hovorí pán Petersen. Chcem sa poďakovať kolegom vo výbore LIBE, samozrejme predovšetkým spravodajcovi, pánovi Demerovi, ktorý poukázal na to, čo podstatňuje kritiku voči, často voči Bruselu, že je príliš byrokratický, byrokratický príliš ťažkopádny. E, mali by sme skutočne sa snažiť zachrániť, tak povediať, Dánsko predtým, aby e, odišlo z Europolu. Určite nie je v záujme EÚ, aby Dánsko napriek e, tomu, že je malým štátom, že by mohol predstavovať nejaký bezpečnostný problém. Európa je čoraz efektívnejšia v tejto oblasti boja proti terorizmu a Europol je ústrednou, tepnou pri boji proti e, medzinárodnému E, medzinárodné zložené e, veci sme si nedávno e, pripomenuli v Bruseli jednoročné výročie teroristických útokov a samozrejme takéto prejavy boli aj inde. Nemôžeme si dovoliť ohrozovať, nemôžeme si dovoliť možnosť a otvoriť možnosti ohrozovania či našich externých hraníc alebo aj interne v našich mestách. Myslím, že oveľa lepšie by bolo pre Dánsko, ako aj pre EÚ, keby Dánsko bolo plnohodnotným členom. E, hovorím to nahlas. E, keďže nie sme plnohodnotnými členmi, nemáme rovnakú mieru prístupu ani nepožívame všetky tie výhody, ktoré ponúka spolupráca ako ostatní. Myslím si, že tá, táto dohoda by mala byť len dočasná a určite e, e, čoskoro sa e, vrátime k tejto dohode, aby sme to prehodnotili. O tom aj hovorí príslušná klauzula. Je veľmi dobré, aby komisia vypracovala svoje hodnotenie, ale Európsky parlament by mal byť priamo zaangažovaný pri takejto práci, aby sme mohli transparentne a otvorene hovoriť o tejto dohode. Ďakujem za dobrú spoluprácu. Do tejto chvíle ďakujem. Hovorí e, e, pán predseda. Ak nik ďalší sa nehlási, e, e pán Demera, chcete zareagovať na niektoré vyjadrenia? Ja by som sa chcel vyjadriť, neviem, či aj vy. Nie, hovorí pán Demera nebudem reagovať, ale vyjadrím e, poďakovanie všetkým za veľmi konstruktívny prístup e, k k tejto mm, veľmi mm, prekérnej, tak povediac, legislatívnej situácii, v ktorej sme sa ocitli. Teda nik ďalší sa nehlási. Pán pán Moráš, e, e, prvne, že uvediem nejaké termíny, chcel by som ja zareagovať na e, niekoľko vyjadrení, ktoré tu zazneli. Rozhodne e, e, musíme zdôradniť, že sú e, potenciálne okliešťované privilegia EP, ale samozrejme čakáme na definitívnu podobu toho návrhu. Je dôležité však na to poukázať. A táto dohoda už tým, čo jej obsahom, nebude určite dokonalá Musíme si uvedomiť, že získalo, získalo, e, e, získalo si širokú politickú podporu to konštatovanie, že e, Dánsko by malo byť súčasťou, malo by byť teda riadnym členom Europolu. A bude teda hodnotenie komisie, parlament dostane správu komisie a určite sa potom opäť vrátime k otázke aj medzinárodnej dohody. Ďakujem pán Demera, za to, že ste e, uviedli tieto faktory, ale ja chcem e, poukázať na to, že to, o čom hovorila pani Sipel, určité obavy, e, aj ja zdieľam a myslím, že si všetci to uvedomujeme a všetci si uvedomujeme tú jasnú podporu členstva Dánska, ktorá tu rezonovala. Povedz bez teda e, návrh správy 13. marca, začiatkom apríla je termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov. Zrejme 5. apríla pán Demera poukázal na to, že 11. 12. apríla by sme to mohli opäť preberať v Libe a hlasovanie by mohlo byť e, počas aprílového plenárneho zasadnutia. Ďakujem vám všetkým. Tým uzatváram tento bod. Takže môžeme prejsť na ďalší bod, ktoré, ktorý je normy pre príjmanie žiadateľov medzinárodnú ochranu, prepracované znenie. E, po prezentovaní e, návrhu správy v januári zo strany Sophie de Welt preberali sme také otázky ako prístup na trh práce, jazykové kurzy, potom sekundárne pohyby, zaobchádzanie so zraniteľnými osobami, predovšetkým maloletými osobami teraz máme priestor na to, aby sme sa vyjadrili k tým 491 pozmeňujúcim návrhom. Prvé, e, ako prvá dostane slovo pani e, Sophie de Welt, ktorá je spravodajkyňou. Ďakujem, Claude. Ja budem veľmi e, stručná. Bolo skoro 500 pozmenujúcich návrhov. Teraz pracujeme na kompromisných návrhov. Mali sme produktívne stretnutia s tieňovými spravodajcami. Máme už dosť veľa kompromisných návrhov, ešte e, niekoľko musí byť dotiahnutých, takže ja mám pocit, že sa nám podarí dohodnúť aspoň na väčšine kompromisných návrhov a predpokladám, že ich podporí väčšina politických skupín, netvrdím všetkými. Niektoré e, e, pozmenujúce návrhy, e, síce ja ich rešpektujem, ale <laughs> sú svojou povahou idú úplne opačným smerom ako moja správa, takže viem, že to je demokracia, bude sa o nich hlasovať, uvidíme, ako to dopadne a e, mám na mysli kompromisy týkajúce sa definícií, rozsahu pôsobnosti, informácií, ktoré sa poskytajú žiadateľom. E, Sofie, prepač, musím ťa prerušiť. E, ešte sa tu rokoje. Prosím, ak chcete si preberať nejaké dialógy, robte tak mimo tejto sály. Potom sú to otázky ako zadržania, takisto e, otázka cestovania do e, tretich krajín, ďalej je to e, otázka týkajúce sa jazykového vzdelávania, občianská výchova, situácia detí, E, e, sú to osobité potreby pri príjmaní, poskytnutie zdravotnej starostlivosti a je tam ešte niekoľko ďalších otvorených otázok, ale dovolím si tvrdiť, že na väčšine vecí sa nám už podarilo viac menej dohodiť, dohodnúť. Samozrejme, 100% sa nedokážeme dohodnúť na úplne všetkých detailoch, pretože Vieme, že je ešte kvalifikačná e, e, smernica a potom je aj e, smernica o štatúte takýchto žiadateľov, pretože je to balík vlastne troch smerníc. No a verím, že sa nám podarí dotiahnuť a potom aj od, pristúpiť k hlasovaniu. Tak pán Poliezi za EPP je prvý tieňový spravodajca, ktorý vystúpi. Ďakujem. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za nemalú prácu, ktorú odviedla e, e, na e, snahe sklobiť rozmanité stanoviská politických skupín. My súhlasíme s niektorými vecami, ktoré sú viac menej dohodnuté. Poprvé, mal by byť jeden právny orgán, jeden jediný, ktorý rieši právne aspekty napríklad ochrana maloletých a, a ďalšie právne otázky, aby skutočne bola zabezpečená lepšia integrácia. Tam k tomu určite patria aj jazykové kurzy. E, čo sa však týka e, tých e, časových lehvot, hovorí sa tu o veľmi krátkých lehotách, témer okamžitých, tak to môže byť trošku problém. A to sme aj prezentovali na stretnutí pri rokovaniach medzi spravodajkyňou a tieňovým spravodajcami. Ehm, mám na mysli článok 15, odsek 2, rímska dvojka, kde sa hovorí e, o podmienkach na trhu práce ja, ja, ja čítam z návrhu komisie, ktorú by sme, ktorý chceme podporiť. E, máme pozmeňujúce návrhy 3, 5, 7 a v týchto pozmeňujúcich návrhu je uvedené, že e, príslušné orgány na národnej úrovni v dohode, po dohode s, e, s dotknutými orgánmi môžu zabezpečiť medzinárodnú ochranu, E, po dohode s hostiteľskou krajinou, čiže je to na dobrovoľnej báze a určite to bude napomáhať integrácii. To je teda návrh, ktorý sa ocitol v rámci kompromisov, ku ktorým sme sa dopracovali. E, Katy Perry za SAD, tiež tieňová spravodajkyňa. Áno, trošku sa e, z, smejú na to meno, nad tým menom, áno. Hej, hej. E, myslím si, že dôležité je urobiť e, e, stop sekundárnym pohybom, ale zreba zlepšiť situáciu vo všetkých členských štátoch. A skutočne malo by byť urobené všetko preto, aby migranti nemali, neboli motivovaní opustiť prvý, prvú krajinu príchodu do iného. A takisto treba osobite narábať s deťmi. Ďalšie zlepšenie voči pôvodného návrhu komisie sú lepšie podmienky, lepšia ochrana základných práv a e, dá ďalej poskytnutie e, e, právnej pomoci a jazykové kurzy zdarma, ktoré budú poskytované od prvého dňa No a čo sa týka ustanovení ohľadom prístupu k trhu práce, tam máme určitý problém. Vieme, že mať možnosť práce je najlepší spôsob integrácie do komunity. Musíme zabrániť tomu, aby európsky azylový systém sa stal veľmi e, e, obľúbeným kanálom e, ekonomickým migrantom. Myslíme si, že tam je 9-mesačná lehota po podaní žiadosti. Komisia navrhuje 6 mesiacov e, spravodajkynia a niektoré ďalšie politické skupiny hovoria o jednom dni po podaní e, e, žiadosti. Musíme si uvedomiť, že je veľa azylantov, ktorých žiadosť nie je opodstatnená. Mohlo by sa stať to, že podajú žiadosť, okamžite idú na trh práce, pracujú niekoľko mesiacov a potom sú poslané do domovského štátu. Teda uvedom si, uvedomujem si, že tie tá e, smernica e, hovorí aj o tom, že tí žiadatelia, ktorí sa ocitnú aj v tzv. zrychlenom e, konaní, tak sa nedostanú dostatočne rýchlo na trh práce. Ale také unáhlené kroky, ako sú navrhované, nemôžeme akceptovať. My navrhujeme, aby vlastne prístup na trhu práce bol poskytovaný po ukončení E, zrýchleného konania a posúdení žiadosti, to znamená dva mesiace. Takýmto spôsobom, aby boli, by bol zabezpečený, e, e, zabezpečené to, o čo sa snažíme, to znamená rýchlejšiu integráciu. Ďakujem. A chcem si vziať aj ďalšiu spoluprácu so spravodajkyňou aj ďalšími tieňavými spravodajcami. Takže teraz má slovo pán Lahu. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za kus práce, ktorú odviedla. Žiaľ, ECR nemôže podporiť väčšiny navrhovaných kompromisov. Najväčší problém máme e, zneužívanie e, azylového systému ako e, kanál, ktorý, z ktorého sa tiešia ekonomickí migranti. A potom sekundárne pohyby, to znamená vyberanie si tých krajín, kde je to najjednoduchšie pre azylantov. To skutočne motivuje, aby záujemcov a záujemcovia sa preplávali cez stredozemné more a e, potom, aby sa e, dostali e, na trh práce. Samozrejme, uchádzači o azyl majú svoje práva opodstatnené, ale nesmie, nesmieme nejakým spôsobom i ospravedlňovať alebo dokonca podporovať klamanie a zneužívanie systémy. Ak hovoríme o harmonizovaných normách, tie, tak tie majú byť postavené na realistických nohách. Pokiaľ tie normy sú príliš veľkorysé a ambiciozne, nebudú oplatňované v praxi a niektoré členské štáty naďalej zostanú atraktívnejšími e, v porovnaní s iný. ECR vo všeobecnosti podporuje návrh komisie, zostáva tam veľa e, bielých miest. Návrh e, správy sa neuberá správnym smerom E, hovorí sa o možnosti e, zadržať týchto azylantov, aby sa predišlo ich úteku alebo, e, alebo alebo e, aké musí e, e, zmiznúť. Skutočne je veľmi dôležité udržať utečen žiadateľa o azyl na meste. Ďalej je tu kategorický zákaz zadržania maloletkých. Viete, veľmi často sú to mladí muži, ktorí len tvrdia, že vekom sú maloletí a klamú. Musíme si uvedomiť, e, e, že e, existujú určité legitimné dôvody pre zadržanie a, a, a ponechanie v, v, v zaistení nejakú dobu. Zdá sa, že sa neustále rozširuje kategória žiadateľov, ktoré majú špeciálne požiadavky a to nemôžeme akceptovať handicapované osoby, obete e, e, násilia alebo týrania detí, tehotné ženy, to je samozrejme, ale pozmeňujúci návrh číslo 1 hovorí o, e, tých, ktorí sú transexuáli, lesbičkách, homosexuálnych mužoch a tak ďalej to už je prílišné rozširovanie toho, e, toho zoznamu. Pozmenujúci návrh je 19 e, hovorí tiež o e, týchto požiadavkách. A ak by sa mal uplatniť, tak by bolo v reálnom svete nemožné niekoho zadržať a ponechať v tej zaistevacej väzbe určitú dobu. Myslíme si, že tí, e, ktorí e, porušujú e, pravidlá tých záchytných táborov, tí, ktorí sa snažia o únik, musia za to píkať. Ak hovoríme o článku 19, článok 1 hovorí, že sankciou by mohlo byť by mohlo byť nevyplatenie nejakého, nejakých diet, ale E, máme pozmujúci návrh, ktorý k tomu chce doplniť, e, že síce sa nevyplatia diety, ale zabezpečí sa, e, zabezpečia sa podmienky umožňujúce dôstojný život. Ja ako občan môžem prísť o sociálne dávky, pokiaľ nebudem plniť určité základné povinnosti. A vám sa, že to isté by sa malo vzťahovať aj na žiadateľov a azyl. Myslím, že tie požiadavky nie sú nereálne. A myslím si, že nie je žiadného ospravedlenia pre uchádzača o azyl, ak neplní podmienky. My sme predložili viacero pozmenujúcich návrhov, e, ktoré hovoria o povinnostiach žiadateľov azyl a čo by prinieslo zníženie administratívnej záťaže pre členské štáty a vôbec, ktoré e, urobia to, že azylový systém nebude natoľko atraktívny pre tých, ktorí ho chcú len zneužiť zneužívať. Ďakujem. And for GUE, it's... A za GUE Cornelia Ernst, nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som e, na adresu predrečníkovi povedal, že máme tu dočinenia s smernicou o príjmaní a nie s smernicou na odstrašovanie, takže to je veľký rozdiel. Celkom vedome Európska únia sa rozhodla ešte predtým, ako sme tu sedeli, e, vytvoriť vlastne smernicu o príjmaní. A je potrebné hovoriť o ciele, cieli tejto smernice. No, to druhé, ja si myslím, že to, čo máme na stole, treba obhajovať. A ak by sa nám podarilo presadiť čo je len časť, tak by to znamenalo zlepšenie e, života utečencov, ktorí prichádzajú do Európy. A myslím, že to je aj zásluha spravodajkyne, ktorá zapracovala veľa návrhov mimovládnych organizácií, ale aj e, návrhov členských štátov k jednotlivým bodom. Ak sa pozrieme na špeciálne skupiny, o ktorých sa stále hovorí, je dobré, keď povieme, že to sú ľudia, ktorí majú špeciálne potreby. Toto sú tieto skupiny a tie si musíme všímať. A samozrejme, musíme mať e, diferencovanie. Áno, budú tam napríklad ženy, ktoré nemajú nejaké špeciálne potreby, ale máme veľa e, osamelých žien, ktoré e, takými boli nie len vo svojej krajine, ale mali aj veľmi strašné skúsenosti počas cesty. Musím povedať, že je veľa žien napríklad z Iraku, ktoré, e, ktoré vlastne e, sa stali predmetom špeciálnych potrieb vďaka Daešu. Tieto skupiny e, potrebujeme a musíme si ich všímať a potom podľa nich rozhodovať. To je veľký posun vpred. Toto sa nedialo predtým. A e, bol to predmet veľkej kritiky e, v minulých rokoch, ktoré sme čelili. No a potom tá formulácia, čo vlastne znamenajú rodinné väzby, to e, je pozitívne a bude to viesť k tomu, že sociálna inklúzia bude mať celkom iný význam, ako to bolo doteraz. A to považujem za správne. E, jazyky, áno, je veľmi dôležité, aby tu bola povinnosť jazykových kurzov ale stále sa ešte hovorí o tom, ako to bude e, vyzerať e, s participáciou na nákladoch týchto kurzov. My si myslíme, že minimálne tie jazykové kurzy by mali byť zdarma. E, ak má sa niekto integrovať do nejakého členského štátu, tak musí ovládať jazyk. To je predsa úplne samozrejme. To si každý vie predstaviť. A tak si myslím, že E, tam by sme mali zvoliť túto cestu, teda bezplatné, bezplatné kurzy pre prichádzajúcich. No a v iných oblastiach, áno, máme problém s bodom 4.5 článku 16. To nepovažujeme za vhodné. A to preto, lebo mm, mám pochybnosti, či to členské štáty nebudú zneužívať. Áno, budú to robiť. A potom toto ustanovenie, ktoré vytvára možnosť, vlastne budú využívať členské štáty ako, ako povinnosť a to k tomu pôjde. No a zadržanie, viete, že my ako ľavica máme problémy so zadržaním. A tu sa vložili podmienky, pokiaľ ide o maloleté osoby alebo predchádzajúce preskúmanie špeciálnych potrieb je to čosi, e, v čom sa vieme zhodnúť. E, trh práce. E, hovoríme o čom si, čo vôbec neexistuje. Napríklad do nášho regiónu prišiel sírsky lekár. Je veľmi dobre vzdelaný. A tento sírsky lekár nemohol od začiatku hneď začať pracovať. Lebo musí sa naučiť jazyk, musí vlastne sa zorientovať, aké tu existujú podmienky. A to tak či tak trvalo niekoľko mesiacov. A potom bola nemocnica, ktorá bola ochotná ho prijať. Má tá prejsť praktikom a e, môžeme mu pripraviť cestu pre riadne zamestnanie. Toto je príklad e, vysoko kvalifikovaného e, človeka. Takže nemali by sme si nič predstierať, ale keď e, si predstavíme túto dobu, e, tak tam vlastne sa nič nedieje. E, teda e, títo ľudia nemajú motiváciu, aby sa e, rýchle učili. Ale ak to vytvoríme, tak to považujem za dobré. No a samozrejme sú tam ešte ďalšie veci, ktoré som možno opomenula, ale myslím, že je dobré, čo vyplynie z dublinského nariadenia. Ospravedlňujem sa, zvoní mi mobil, takže ďakujem. Do you want to take that? Chcete odpovedať na váš telefónny hovor? Pýta sa pán predseda. A, takže tu máme veľmi jasný rozdiel e, medzi predchádzajúcim rečníkom a súčasnou rečníčkou. Ak ste skončili e, Kornelia, tak eh, áno, je nám jasné, ktorým smerom sa eh, uverajú vaše postoje. Takže teraz Valero Bodil za zelených. Valero Bodil. Ďakujem veľmi pekne. Mm, prosím, dajte si sluchatka, budem hovoriť po švedsky. Chcem sa poďakovať Sofii za veľmi dobre odvedenú prácu, pokiaľ tie o kompromisné návrhy a dobrú atmosféru spolupráce ktorú sme mali v našej skupine spolu s tieňovými spravodajcami. Toto je jeden z najdôležitejších predpisov, e, ktorý riešime v tom veľkom azylovom balíčku. E, teda e, prechádzame všetkými všetkými tými revíziami a toto je veľmi dôležitá smernica. nemáme úplne rovnaké podmienky v jednotlivých členských štátoch, preto e, je tu to nebezpečenstvo akéhosi selektívneho vyberania, e, to, čo voláme zájom shopping. A e, preto potrebujeme hovoriť o tých podobných podmienkach. Musíme zlepšiť naše systémy a musíme plniť podmienky legislatívy, ktorú už máme. No a keď sa pozrieme, keď to porovnáme s prechádzacou legislatívou, tak toto je výrazné zlepšenie, ale stále skutočne rozhodky najmä pokiaľ ide o e, maloleté e, deti. Ale chcem hovoriť o čom si, čo je pre mňa zvlášť dôležité. A to je to sú e, teda uchádzači o azyl, ktorí pracovali a ktorí nemajú možnosť pokračovať vo svojom zamestnaní alebo e, musia žiadať o pracovné povolenie na miesto e, azylu. Mnohí ľudia sa obávajú Veľké, veľké vysokej miery práv pre azylantov. My vo Švedsku máme systém, keď e, keď e, vlastne nevieme vyriešiť e, žiadosť o azyl do 4 mesiacov, tak e, takáto osoba môže mať výnimku z udelenia pracovného povolenia a môže začať e, pracovať. Teda ak e, celý proces udelenia azylu trvá dlhšie ako 4 mesiace. Takže táto osoba teda pracovala niekoľko mesiacov a potom môže vlastne prejsť akoby na inú koľaj z, zo statusu eh, žiadateľa o azyl na žiadateľa o pracovné povolenie. A my sme nezaregistrovali nejaký náraz počtu ľudí, ktorí by k nám prichádzali po tejto zmene. Takže Dokonca to berieme ako isté uľahčenie situácie žiadateľov o azyl. Takže to je veľmi dôležitá otázka. Navrhujeme čosi, čo nie je bezpodmienečnou požiadavkou, ale chceme povedať, že členské štáty by mali mať možnosť postupovať aj inak. A myslím si, že to je veľmi dôležité. Ak eh, teda hovorím o, tých, eh, o tom obmedzenom počte mesiacov, Predchádzajúca rečnička hovorila o dvoch mesiacoch. Samozrejme, tie neodvodnené e, žiadosti o azyl tie vlastne vypadnú z toho systému a tie e, oprávnené zostanú v systéme. To je veľmi dôležitá zmena. A to vlastne zníži e, celé, celú tú procedúru a tie problémy. Je veľmi dôležité, aby sme to urobili. Keď niekto príde z Afganistanu, nedostane azyl. Niektorí ho dostanú, ale nie všetci. A chápem, že ľudia, ktorí prichádzajú z Afganistanu, v prvom rade budú žiadať o azyl, lebo prichádzajú z, e, z zóny konfliktu. Ale my v Európe sa pozeráme na ľudí z Afganistanu ako na ekonomických migrantov. Takže toto je veľmi dôležitá reforma, ktorú by sme mali rozvíjať. Mali by sme podporiť členské štáty, aby zaviedli tento typ pravidiel do svojich systémov. No a samozrejme budeme pokračovať v diskusii na túto tému na našich stretnutiach tienových spravodajcov a ja som si istá, že e, sa nám podarí dosiahnuť dobrý model. Ďakujem. Chcem sa vrátiť ešte e, k pani spravodajkyni, takže slovo by mala alebo ešte chce predsedníctvo prehovoriť? Áno, nech sa páči. Pani Abela za predsedníctvo. Eh, pán predseda, vážení členovia členky, chcem sa vyjadriť eh, k tejto zložke. Chcem sa poďakovať eh, pani spravodajkyni a tým spravodajcom za tento veľmi dôležitý spis. No chcem vám poskytnúť aj niektoré informácie, ktoré sme zaznamenali v štruktúrach rady pri tejto zložke. Pracovná skupina e, ukončila skúmanie tohto spisu počas slovenského predsedníctva a počas e, malského predsedníctva viaceré e, články sa riešia v rámci tematického prístupu v balíčku o azile. A tieto diskusie prebiehali v oblasti troch tém, teda garancie pre e, špeciálne potreby, e, sociálne a ekonomické potreby pre e, žiadateľov a príjimateľov medzinárodnej ochrany. Revidovaný kompromisný text sa prediskutoval 16. marca na pracovnej skupine a na tejto skupine sa ukázalo, že sa nám podarilo dosiahnuť priblíženie vo viacerých aspektoch návrhu. Ale niektoré dôležité prvky ešte vyžadujú ďalšiu diskusiu najmä pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré sa týkajú e, prístupu na pracovný trh zo strany žiateľov o azyl a tiež o predchádzanie sekundárnemu pohybu. No a potom posunuli sme sa vo viacerých prvkoch. E, závisí to ale od e, riešení v iných v iných zložkách e, celého balíčku, najmä pokiaľ ide o Dublinské, Dublinský dohovor. Ale ďalšie rokovanie bude e, na pracovnej skupine pre azyl v máji. Ďakujem. Práve si ešte komisia prehovoriť. Ďakujem. A no, ja sa chcem poďakovať e, pani spravodajkyni za návrh e, textu a za veľmi zaujímavé pozmeňovacie návrhy. Nám sa návrh textu páči, pretože zachováva rovnováhu, ktorú sa snaží dosiahnuť aj komisia, pokiaľ ide o ciele návrhu, teda obmedzenie druhotného pohybu a tiež eh, harmonizácia štandardov. A máme nádej, že s týmito pozmeňovacími návrhmi sa nám podarí eh, zachovať túto rovnováhu. No a vieme tiež, že mnohé z pozmeňovacích návrhov hovoria o procedurálnych garanciách a to sú tiež veci, ktoré sa snaží komisia zachovať. Chcem povedať, že máme trošku otázky, pokiaľ ide o veľký počet eh, pozmeňovacích návrhov, ktoré sa uberajú eh, v, alebo teda sú také, ktoré teda považujeme za nepripustné v procese recast prepracovania. Takže mm, mali by sme sa pridržať pravidel pre e, postup e, recast, pre postup e, prepracovania. Takže to je všetko z mojej strany, takže dávam slovo pani spravodajkyni. Ďakujem, pán predseda, ďakujem kolegom, kolegyňam za ich príspevky a za príjemnú pracovnú atmosféru. tým rozhodujúcim princom pre mňa nie je tak veľmi ideológia, ale skôr to, že na jednej strane máme zaobchádzať s ľuďmi ako e, s ľudskými bytostiami, teda mali by sme s inými ľuďmi zaobchádzať tak, ako chceme, aby s nami zaobchádzali. Teda tá prvá dôležitá vec je, že musíme ľuďom dať taký životný štandard, ktorý my považujeme za dôstojný. A povedzme si to úprimne, kolegovia, máme veľa E, utečencov, ktorí žijú v podmienkach, ktoré my považujeme za nedôstojné. Napríklad e, v zimnom období žijú v stanoch, e, to, ani sa to nedá nazvať stanmi. A to považujem za hambu. No a potom je dôležité, aby nielen teda tento spis, ale celá reforma azylového systému je veľmi dôležitá. Ja som presvedčená, že Európska únia sa musí pripraviť e, e, a mať dôležitú alebo do, dobrú azylovú e, politiku, aby sme boli nezávislí na tretich krajinách. Pre mňa je to veľmi nepríjemné, keď sa musíme spoliehať na tak nestabilnú a, a stále viac nedemokratickú krajinu, ako je, alebo vládu, ako je Turecko. Takže mali by sme vedieť príjmať ľudí u nás a integrovať ich. No a potom e, ten, táto smernica sa týka žiadateľov o medzinárodnú ochranu. Teda tu nehovoríme o um, pracovnej migrácii, ale musíme uznať, že ak nemáme um, legálne spôsoby pracovnej migrácie, tak je jasné, že ľudia budú využívať systém. To je to, čo ľudia chcú robiť. A nemôžeme ich za to obviňovať. Oni nie sú zločincami za to, že sa pokúšajú zlepšiť svoje podmienky na život. Ale azylový systém e, nie je prispôsobený na pracovnú migráciu. E, preto je dôležité, aby sme hovorili o modrej karte. Paralelne s azylovým systémom musíme vytvoriť legálne cesty na pracovnú migráciu. No a je to paradoxné, že tí, ktorí najviac kričia keď kritizujú ľudí za zneužívanie azylového e, postupu, sú aj tí, ktorí nechcú hovoriť o legálnych cestách pre pracovnú migráciu. Nemôžeme to takto riešiť. Pokiaľ ide o druhotné pohyby, tie chceme obmedziť. A tu je otázka, teda budeme využívať e, prístup byča alebo cukru. E, áno, sú tu isté prvky e, sankcií, teda nie je to tak, že ľudia môžu robiť čokoľvek, čo si zmyslia, a že budú môcť odmietať tie postupy bez akýchkoľvek e, dôsledkov. Áno, je tu obmedzenie slobody, je tu možnosť zadržania, ale myslíme si, že to musí byť e, proporcionálne a odôvodnené a efektívne. No a na základe informácií, ktoré dostávame, je úplne zrejme, že sekundárne pohyby sú dôsledky faktorov, ktoré donútia týchto ľudí k tomu. Teda ľudia, ktorí sú v zlých podmienkach, e, sa vyberú do inej krajiny. Teda nie preto, že by tam chceli ísť, ale chcú mať slušný život. Takže e, ak e, vlastne e, nemáme dobré podmienky, tak vlastne iba pozbudzujeme ľudí k tomuto druhotnému pohybu. No, prístup k pracovnému trhu to je najzložitejšia téma. Takmer všetky politické skupiny predložili pozmeňovacie návrhy, ktoré skracujú lehotu, počas ktorej ľudia nemajú prístup na pracovný trh. Teda zhodujeme sa na tomto smere. A chápem, že prečo ľudia nemajú dobrý pocit v tejto súvislosti, ale aj v krajinách, kde ľudia získajú bezprostredný alebo rýchly prístup na pracovný trh, kde sú veľmi prepracované programy pomoci pri hľadaní zamestnania, tie najlepšie výsledky sú asi 20 žiadateľov azyl nájde zamestnanie. A to sú krajiny, ktoré majú najlepšie výsledky. Takže o čom tu vlastne hovoríme? E, príležitosti pre žiadateľov azyl nájsť zamestnanie sú minimálne, takže tie prekážky sú veľmi vysoké. Takže to, čo musíme urobiť, je znížiť tie prahy a maximalizovať minimálne príležitosti. Nehovoríme o nejakom masívnom príleve ľudí na pracovný trh. Myslím, že ak by sme dosiahli nárast 10-15 e, za 1 až 2 roky, tak to už by bol veľký pokrok. Lebo tí ľudia budú vlastne zamestnaní, budú nezávislí, nebudú závislí na sociálnych e, dávkach. Takže na tom predsa všetci máme záujem, aby ľudia e, boli zamestnaní. Ešte dve poznámky. Je tu istý princíp, o ktorom sme sa nerozhodli hneď zo začiatku, ale e, máme tu e, vlastne tú predstavu rovnakého zaobchádzania. Ehm, ja chcem zdôrazniť, a to si musíme uvedomiť, že naša záverečná správa, e, keď o nej budeme hlasovať v plenár, na plenárnom zasadnutí, nebude výsledkom trialógu, a samozrejme, e, ďakujem malckému predsedníctvu za ich prácu, ktorú robia, ale vieme, že sú členské štáty, ktoré budú tlačiť e, stanovisko rady úplne opačným spôsobom. O tom musíme vedieť. E, a my teda hlasujeme o našich presvedčeniach, ale vieme, že sa budeme musieť pustiť do rokovaní, kde rada zaujíme veľmi extrémne stanovisko. A toto mm, treba mať na pamäti pri hlasovaní. Takže na našom ďalšom zastanutí v Štrasburgu ukončíme celý balíček a dúfam, že sa nám podarí nájsť zhodu na väčšine pozmeňovacích návrhov a môžeme pripraviť dobré hlasovanie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujem spravodajkyni a tejovým spravodajcom, ktorí prijavili veľkú mieru pochopenia Právny základ e, je v otázkach azylu a migrácie, nie v zamestnanosti. E, ukázalo sa, že je tu konflikt kompetencií, keď výbor pre zamestnanosť tiež chcel e, tieto veci sa angažovať, musíme tieto právne základy oddeliť. Ale vidíme, že sú tu aj problémy, ktoré súvisia s nahľadávaním integrácie Súvisí to teda s aspektom migrácie, ale aj s e, pomermi na trhu práce, nakoľko majú migranti e, vytvorené podmienky zamestnať sa. Ďakujem ešte raz spravodajky, neťovým spravodajcom. Hlasovanie je naplánované na 24. E, a 25. apríla vo výbore Libe. Teraz máme na programe prezentáciu v rámci bodu 17. Ako viete, kolegovia, Europol vytvorí vo februári minulého roka e, konkrétne centrum pre boj proti prevádzactvu s cieľom e, bojovať proti organizovaným zločineckým skupinám, ktoré sa obhacujú e, na prevádzaní migrantov. Veľmi nás teší, že tu máme pána Črepinka, ktorý je vedúcim oddelenia teda vedúcim tohto nového vytvorného centra pre boj proti prevádzactvu v rámci Europolu. Nech sa páči, pán Šrepinko, dávam vám slovo, ak je všetko pripravené pre vašu prezentáciu. So, um, welcome, Mr. Krivenko. Um, you're obviously head of Europol's Migrant Smuggling Center, and you're going to, to make a presentation. Len bude všetko pripravené, máte slovo. Ešte raz vás vítame. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň všetkým. Netreba nieko zdôrazňovať, že je mi veľkou cťou predstúpiť dnes pred vás, dostať priestor, priblížiť vám eh, toto nové centrum, najmä také významnej téme eh, boji proti prevádzactvu, zločinecké eh, skupiny naozaj bezohľadne, bestitne zneužívajú zraniteľnú pozíciu migrantov pre svoje vlastné obohatenie sa. Moja prezentácia bude len stručným súhrnom najskôr do, eh, teda pohľadom do minulosti a potom sa pozrieme na prírodnosť aj na budúcnosť. Nemusím teda zachádzať nejako príliš ďaleko do minulosti a približovať vám celý vývoj situácie, ako migračné toky zmenili eh, prostredie zločineckých eh, gangov v Európe. Zaznamenali sme nárast trestnej činnosti, Europol musel prispôsobiť svoje kapacity a zmeniť svoj prístup k tomuto fenoménu celkovo. A preto pred rokom vzniklo eh, Centrum pre boj proti prevádzačstvu. Chcel by som jasne zvorazniť, že sa zameriavame výlučne na eh, zločinecké skupiny nadnárodnej povahy, ktoré sa eh, venujú prevádzačstvu migrantov. Zaznamenali sme prvé výročie existencie tohto centra pred niekoľkými týždňami a máme e, zástupcov e, nielen z krajín Európskej únie, máme ale aj globálnych partnerov a venujeme sa otázkam, ako sa posunúť ďalej. O niečo neskôr sa vyjadrím k výsledkom za rok 2016. Chcel by som sa vyjadriť ku konkrétnym zisteniam, ktoré sme e, zaznamenali z našej doterajšej činnosti. Zhodneme sa v tom, že je potrebná nielen medzinárodná spolupráca, ale tiež multidisciplinárny prístup. Isté, že um, faktory um, um vynúcovania práva sú len jedným um, z faktorov, ktoré s tým súvisia. E, trestné vyšetrovania um, sú s ďalším významným pilierom tiež. E, musíme lepšie pochopiť, ako sa využívajú sociálne médiá v prevádzaní migrantov a tiež že sa čoraz väčšej miere využívajú sfalšované dokumenty, cestovné doklady, ale aj naozaj pravé doklady migrantov a všetko, čo súvisí s dark webom, sa tiež zneužíva na prevádzanie migrantov. Tiež sme sa zaviazali E, ďalej navýšiť postupovanie informácií, zdieľanie informácií aj v prípade mimo európskych krajín, najmä krajine Afriky, keďže stredozemná cesta je teraz najintenzívnejšie využívaná v radoch e, gangov, ktoré sa venuje prevádzačstvu. A pokiaľ ide o e, činnosti členských štátov Europolu v roku 2016 od vytvorenia tohto centra zaznamenali sme bezprecedentný nárast počtu podozrivých. Viac ako 17 tisíc nových podozrivých bolo doplnených do našich databáz. A to e, znamená, že celkovo máme viac ako 50 tisíc e, prevádzačov migrantov. V súčasnosti v zaznamenali sme tiež významný presun z iných zločineckých e, oblasti k prevádzaniu migrantov, pretože e, je tu predstava nadobudnúť e, veľmi rýchlo veľké zisky. Zaznamenali sme e, tiež viac ako 1100 účtov na sociálnych médiách, kde sa poskytuje reklama takéto činnosti prevádzactva a tiež sme podrobne preskúmali samozrejme dianie na týchto sociálnych sieťach a to zahrňa aj prínos členských štátov, ktoré sa musia snažiť bojovať e, proti e, takýmto činnosti na internete. Zaznamenali sme viac ako 12 tisíc operačných e, správ. Ako viete, Europol má na starosti len závažnú trestnú činnosť v prípade, že ide o zainteresovanie viac ako dvoch členských štátov. Teda viete si predstaviť z tohto počtu, aký je rozsah viac ako 2500 falšovaných dokladov e, sme zaznamenali. Je to fenomén, ktorému venujeme veľkú pozornosť. V súčasnosti je to pašovanie, prevádzanie migrantov, ale tieto zločinecké gangy poskytujú spoločované doklady nielen v Európskej únii, ale aj um, do celého sveta. Využíva sa to nielen na prevádzanie migrantov, ale aj na rôznu inú zločineckú e, trestnú činnosť. E, spolu s členskými štátmi sme spustili viac ako 2000 nových prípadov šetrovania a tiež sme veľmi výrazne zastúpení v Grécku a Taliansku, ale tiež v členských štátoch, kde podporujeme mobilné týmy viac ako 1800 dní. Odpracovaných dní sa venovalo e, práve takejto podpore priamo na mieste. Spolu s našimi partnermi z Frontexu sa venujeme tiež e, spracovaniu e, informácií a príbehov od migrantov, najmä e, z krajín mimo Európskej únie, aby sme lepšie získali predstavu o tom, ako organizovaný zločin sa snaží motivovať ľudí, aby sa presúvali, aby migrovali, tiež ako sa uzatvárajú dohody, ako to vyzerá podmienkách pri prevádzaní nielen e, z krajín mimo Európskej únie do únie, ale aj v rámci samotnej Európskej únie. prebiehajú e, každý týždeň e, operačné stretnutia s našimi partnermi. Každý týždeň sa s našimi partnermi stretávame, snažíme sa im poskytovať podporu a pomoc. A snažíme sa posunúť ďalej v boji proti organizovanému zločinu. 93 vysokoprioritných prípadov plne podporuje Europol. Možno to nevyzerá ako vysoké číslo, ale toto sú prípady, ktoré zahrňajú viac ako, o mnoho viac ako dva členské štáty a cieľom je narušiť fungovanie týchto zločineckých sietí v čo najväčšej možnej miere. Teda nezameriavame sa len na zadržanie samotných prevádzačov, ktorí fyzicky teda prevádzajú migrantov, ale samozrejme chceme sa zamerať e, na tých, ktorí celý tento proces riadia. Spolu e, s našimi partnermi z členských štátov sme vyslali e, našich expertov do Talianska, ale aj do Grécka, tam už pôsobí viac ako rok, pričom cieľom je nielen zintenzívniť kroky proti e, prevádzaniu migrantov, ale tiež zvýšiť Mm, mieru bezpečnostných kontrol migrantov a tiež lepšie sa presvedčiť o tom, či sú um, niektorí z nich rizikom pre Európsku úniu v tomto smere. Viac ako 27 uh, eh, spoločných uh, školacích dní prebehlo. Uh, Europol tiež niekoľko z nich podporil v minulom roku Chceme teda e, do tohto procesu zahrnúť e, aj organičné v trestnom konaní, e, colné orgány. Snažíme sa bojovať nielen organizované prevádzanie migrantov, ale aj iné druhy zločineckej trestnej, teda organizovanej trestnej činnosti. A chceme tiež vyhodnotiť dopady, aké má prevádzanie na ostatné druhy trestnej činnosti. Toľko teda k operatívnej časti. Má Avšak činnosť eh, tohto centra aj je eh, významný strategický aspekt. Pravidelne informujeme nielen Európsky parlament, ale aj eh, radu a komisiu. Toto je tiež súčasťou našej práce. Ešte stále dennodenne aktualizujeme situáciu prevádzanie migrantov, poskytujeme tieto informácie členským štátom aj našim kľúčovým partnerom a tiež v Európe, ale aj na celom svete prebieha množstvo podujatí, na ktorých sa zúčastňujeme. Možno by sa mohlo spomenúť, že spolu s našimi partnermi z Frontexu sme sa stretli s africkými zástupcami orgánov činné čím trestov konaní v um, Nigerii nedávno, pred niekoľkými týždňami. Snažili sme sa hľadať možnosti spolupráce. Isté, že netreba zdôrazňovať, že sa neustále zameriavame na dostatočnú mieru dodržovania e, ľudských práv, ochrany údajov a tak ďalej. Ale uvedomujeme si, že musíme osloviť aj krajiny mimo Európskej únie, ak chceme byť úspešní v tomto procese um, rozbíjania týchto zločineckých gengov. Zaznamenali sme obrovské úspechy v boji proti organizovanému zločinu v Európskej únii, ale ešte stále je čo zlepšovať v potláčaní trestnej činnosti mimo Európskej únie, teda v potlačení činnosti týchto zločineckých gangov. Máme tiež partnerov aj na druhej strane, teda mm, aj mimo Európskej únie máme partnerov, ktorí e, efektívne dokážu bojovať proti týmto zločineckým gangom. Teraz by som sa pozrela e, trochu na budúcnosť. Už som hovoril o tom, že sa snažíme uzatvárať partnerstva s niektorými eh, kľúčovými krajinami na africkom kontinente. A budeme naďalej eh, poskytovať podporu prostredníctvom našich mobilných tímov aj členským štátom Európskej únie, aj tretím krajinám. Chceme eh, čo najviac skracovať čas, ktorý je potrebný na posunutie kľúčových informácií k vyšetrovacím zložkám. Snažíme sa spolu s našimi kľúčovými partnermi, teda okrem iného s Frontexom, e, sme spustili operáciu Sofia a naši zastupcovia v e EMSC pravidelne aktualizujú o momentálnom dianí a tiež s našimi partnermi mimo Európskej únie sa snažíme tiež spolu s Interpolom a ďalšími kľúčovými aktérmi eh, venovať sa tomuto boji proti zločinu. Máme o niekoľko týždňov pre nás pripravený nový právny základ, ktorý nám umožní väčšiu mieru pružnosti, flexibility pri medzinárodných výmenách, ale samozrejme chceme naďalej zachovať eh, náš rozsiahly systém ochrany údajov, pretože eh, toto je jeden z významných faktorov, ktorí stojí za našim úspechom. Budeme sa snažiť zo všetkých síl naplniť výsledky Maltskej deklarácie a chceme sa zamerať najmä na stredo e, zemnú trasu. Chceme tiež koordinovať našu činnosť s ostatnými partnermi, aby sme vytvorili a posilnili tiež našich partnerov v presadzovaní práva mimo Európskej únie. Toľko teda um, moja stručná prezentácia práce nášho strediska pre boj proti prevádzacu. Chcel by som ešte zdôrazniť, že nikdy neprebiehalo viac trestných vyšetrovanie proti prevádzačom, nikdy sa neposkytovalo viac informácií Europolu. Z našej strany nikdy nebol väčší záväzok eh, bojovať proti tomuto fenoménu, ale ešte stále, samozrejme, máme pred sebou obrovské množstvo práce, množstvo víziev, najmä pre tie E, časti zločineckých e, gejov, ktoré sú mimo Európskej únie. Na toto sa chceme práve zamerať v najbližšej budúcnosti. Myslím, že veľmi rád odpoviem na akékoľvek otázky. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Kripinko, and... Ďakujem pekne. Sú to všetko pre nás veľmi cenné informácie, ktoré nám poskytujete o prvom roku pôsobenia tohto nového strediska pre boj proti prevádzactvu a tiež e, je pre nás veľmi prínosné, keď ste spomenuli um, celkovo úlohu Europolu v tomto procese. Je to vysoko um, významná téma na zozname našich priorít. Nie je teda prekvapením, um, vzhľadom na túto skutočnosť, že viacero kolegov sa chce zapojiť do diskusie, chce sa vyjadriť, chce vám položiť otázku. Ako som už spomenul, v rámci inštitucionálnych aspektov Máme eh, kolegu Diaza de Meru, ktorý sa venuje tejto problematike a dostane slovo ako prvý. Señor presidente, y gracias al señor Kerpinko por su comparecencia y por... Ďakujem pekne. Ďakujem aj zástupcovi um, Európskeho strediska pre boj proti prevádzastvu za prezentáciu. Ďakujem za to, že nám približil úspechy prvého roka činnosti tohto strediska. Môžem skonštatovať, že výsledky sú naozaj veľmi pozitívne. Mám niekoľko vyjadrení a otázok. Hovorili ste o možnostiach spolupráce s krajinami Afriky a Blízkeho východu. A hovorili ste aj o Nigerii. čo je strategický bod v No forme zločineckej činnosti a je to v podstate akési centrum e, prevádzactva migrantov. Minulý pondelok bývalý e, minister vnútra Francúzska a jeho španielský kolega boli priamo v Nigerii a tam podpísali protokol s príslušnými miestnymi orgánmi miestnej vlády a týka sa to neutralizácie sietí súčasťou tohto dohovoru um, konvencie. Chcem sa opýtať, či um, sú nejaké kroky vášho strediska e MSC. Ďalšia poznámka. Teda konkrétne otázka chcem sa opýtať, či je možnosť spolupráce v snahe ponaučiť sa zo skúsenosti eh, v boji proti eh, zločinu, proti zločineckým gengom, najmä v Afrike, teda gengom, ktoré prevádzajú nevinné ľudské bytosti Celkom iste mi budete môcť odpovedať na túto otázku bez toho, aby ste zverejňovali nejaké utajné informácie. Chcem sa opýtať, či hľadáte možnosti spustenia ľudských eh, antén, teda nejakých eh, informantov eh, v tých zachytných strediskách v hotspotoch. Mm, myslím si, že z hľadiska efektívnosti by bolo najefektívnejšie zasiahnuť tam, na, na týchto hospodoch v Grécku a v Taliansku. De la lucha contra el crimen, si actuamos con antenas humanas. V skutočnosti e, totiž e, sme sa doposiaľ zameriavali na ten úplne posledný článok, ale ak by sme mali takýchto informantov, takéto ľudské antény, tak povediac, mohli by sme to podchytiť už v tých úvodnejších fázach. A ešte v neposlednom rade sa chcem opýtať, e, či e, sa nejako zasahujete do činnosti s Frontexom. Je to relatívne jednoduchá otázka, ale kladiem ju z toho dôvodu, aj keď možno znie zvláštne, že z hľadiska pôsobenie priamo na mieste, sa chcem opýtať, kde sú um, hranice kompetenciách vášho strediska EMSC a kompetenciám, a kde sa teda už e, naražené kompetencie Frontexu. Tiež ste sa vyjadrili, že čakáte na nový právny základ. Tento právny základ samozrejme veľmi úzko súvisí s dátumom 1. mája, keď očakávame nariadenie o Europole a budeme sa musieť pozorne pozrieť na to, ako to skoordinujeme s týmto novým nariadením. A ďakujem pekne a ešte raz vám blahoželám do trečej činnosti. Takže padlo niekto, niekoľko institucionálnych poznámok. Ja prosím rečníkov, aby aby ste sa snažili zmestiť do dvoch minút, pretože máme dlhý zoznam rečníkov a o 12. bude hlasovanie. Pán Ďurek.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 tú prácu eh, a je veľmi dôležité, eh, aby sme vlastne uplatňovali a dodržiavali právne nástroje, eh, ktoré sme sami schválovali. Mohli by ste nám povedať, aké aké právne akty by zasluhovali určitú úpravu v snahe zlepšenia, predchádzania takémuto nelegálnemu, nelegálnej migrácii. Viete, pokiaľ sa nemilím, pred dvoma rokmi v apríli 2015 Európska rada sa venovala prepracovaním legislatívy, ktorá e, e, sa týkala infraštruktúry, ktorá mohla zabrániť alebo prispieť k zníženiu tých tokov, ale jednoducho vtedy to neprešlo. Myslíme si, že v tej humanitárnej oblasti e, máme máme veci dobre nastavené, ale domnievame sa, že aj v iných oblastiach by sú ešte resty aj na úrovni OSN v príslušných fórach. Pokiaľ sa, nemyslím, e, e, pokiaľ sa nemýlim, tak vlastne za Európu tam e, vyjadril dosť jednoznačné stanovisko Spojené kráľovstvo. Ďakujem. Pardon, pán... Prepačte, Birgit, ešte nie ste na rade. Pani Ems? Cornelia, nech sa páči. No, dobre, výborne. Viete, to je taká téma, pri ktorej eh, vždy mám taký pocit, že je to aj nie, je to dobré. Eh, eh, jednoducho, viete, je, je dôležité, ak hovoríme o nejakom pašovaní, tak mám na mysli a ja samozrejme mám na mysli nie pašovanie diamantov, ale mám na mysli pašovanie ľudí. A ak hovoríme teda o takýchto prevádzackých sieťach, rada by som vedela, čo sú zač, koľko z nich bolo e, vlastne narušených alebo rozložených. A, a, a keď sa zničí jedna sieť, objaví sa okamžite nová sieť. Zrejme áno. A teda ako sa pri tom postupuje, dá sa nejako zabrániť týmto sieťam, teda keby ste mohli o tom pojednať, mohli by ste nám povedať čo si viac k štruktúre týchto prevádzačov, ako sú navzájom previazaní, ako vlastne fungujú. A a myslíte si, e, že vďaka vašim aktivitám došlo e, k zníženiu počtu týchto e, sietí, alebo či alebo či ani nie, či nadobudli nejaké nové formy. Toľko z mojej strany. Pán Štetina? Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať pán riaditeľ, za veľmi konkrétne a jasné vysvetlenie. Ja mám jednu otázku. Do akej miery je Europol schopný e, prispievať e, k, e, na, k narušenie toho biznes modelu prevádzačov v stredozemnom mori, o ktorom hovorila malská delegácia, alebo čo bolo formulované Maltou. A do akej miery operácia Sofia napomohla činnosti vášho strediska? Ďakujem. Teraz pán Kosta. E, pán Koster, ďakujem pekne. E, radi by sme vedeli, o, o akých počtoch ľudí e, hovoríme, ak hovoríme o prevádzackých sieťach, rôzne informácie dostávame. Sú správy, ktorí tvrdia, že tí prevádzači sú bývalí rybári, a že e, e, kvôli politike Európskej únie v oblasti rybolovu prišli o e, svoje pracovné miesta a a mohli by ste sa vyjadriť k tomuto bližšie? Asi najlepší boj proti prevádzačom je mať legálne kanály a samozrejme aj príčiny e, tej migrácie, aby boli riešené. Máte informácie o tom, ako zaobchádzajú e, prevádzači e, s svojimi klientami, tak povediac. E, e, e, tá, tá skutočnosť, že, ich strč, že už strčia do lodí, ktoré nesplňajú žiadne bezpečnostné podmienky, samozrejme, už to je odsudenia hodné. Viete o nejakých viete o nejakých ďalších aspektoch zaobchádzania alebo pôsobenia tých prevádzačov, ktoré by teda tiež konštituovali trestné činy. Kto? Ja dnes nahrádzam Jana, pani Valero. Myslím si, že e, aj téma kontroly databázy. Prepačte, hovorí pán Moraes, ja som urobil chybu. Mal som uviesť e, v mojom úvodnom stole, e, že v rámci postupu rozpočtového absolutria a využitia databáz by sme mali venovať pozornosť aj tejto otázke databáz. Pani Valero, e- Europol využíva e, vlastne túto databázu, ktorú e, spravuje Thomson Reuters a za to sa platia určité poplatky. My máme určité problémy s touto skutočnosť. Je to kontroverzná databáza, pretože ona vlastne ako si prepája údaje k určitým ľuďom, ktorí sú ako potenciálni teroristi a a nie úplne transparentným spôsobom a na to sú používané verejné e, prostriedky. E, môže nejaká osoba byť dotknutá tým, že, tá, že to meno sa objaví v databáze. Dokáže Europol e, urobiť niečo preto, aby tá databáza bola korektná, správna. Europol tvrdí, že otvorené zdroje ako WorldCheck sa vlastne neprechádza nejakou kontrolou presnosti informácií. A, a, a potom, ak je tomu tak, tak prečo za to platíme? Prečo e, preto používame? A radi by sme vedeli konkrétnu cifru, čo stoj, e, aký je poplatok, licenčný poplatok za využívanie tejto e, databázy Thomson Reuters. A minulý rok Europol odpovedal na otázku e, Sofy a Jana e, v tom zmysle, že e, agentúry nevyužívajú túto databázu. Zdá sa, že to nie je pravda. Takže bolo by dobré, aby sme dostali informácie o tom, ktoré európske inštitúcie a agentúry platia licenčné poplatky za prístup k tejto databáze. Ak hovoríme o, o prevádzactve, jediný spôsob, e, spôsob, ako potrieť prevádzactvo e, nelegálne, je otvoriť legálne e, kanály a cesty pre migrantov. Ak hovoríme o prevádzačoch, ako je definovaný prevádzač? veď veľa e, e, subjektov e, pomáha ľuďom, občianske spoločnosti, cirkevné organizácie, aj oni spadajú do kontextu širšej definície prevádzačov a teda aj obchodníkov s týmito ľuďmi. Ešte ďalší rečník, predtým než dáme slovo rečníkovi, odpoveda pani Veržia. Ďakujem, pán predseda, ďakujem vám. Prepáčte, e, e, zmeškala som úvod vášho vystúpenia, ospravedlňujem sa za to. Ja som spravodajkyňa vo výbore pre ľudské práva k otázkam migrácie a ľudských práv v tretich krajinách. Teda, ak dovolíte, ja by som sa e, chcela vyjadriť najmä k tejto téme vo svojom vystúpení. Spolupráca s africkými krajinami, najmä po samite v Malte, je dôležitá, najmä s krajinami Afrického rohu. Ale, a tu nadvezujem na vyjadrenie kolegu Diaz Demeru. Myslím si, že um, spolupráca s krajinami Afrického rohu by nemala sa opierať o tie isté podmienky ako s krajinami Západnej Afriky, dajme tomu, teda tie štandardy v otázkach ľudských práv nie sú úplne uh, také isté hm, v východnej Afrike a v západnej Afrike. Predsa len sú tam dosť veľké rozdiely moje kolegovia a vrátane mojej spolusediacej sa už vyjadrili, e, teda respektíve boli sme na spoločnej ceste e, v Sudáne e, pred niekoľkými mesiacmi. Tam sa hovorilo veľa o spolupráci s Europolom. Ja sa chcem opýtať trošku bližšie, keď sa spolupracuje s políciou v krajinách ako je Sudán a zároveň hovoríte, že sa srdíte dbať o dodržiavanie ľudských práv. Myslím si, že je na mieste istá opatrnosť a obozretnosť. Dúfam, že ste pristupovali s náležitou opatrnosťou k tejto spolupráci. Aj keď celkom nevieme, eh, v akej miere eh, sudánske orgány môžu byť zapojené do eh, prevádzactva ľudských bytostí v Sudáne. Sudán totiž je vysoko v zozname počtu, teda v počtoch prevádzaných migrantov. A ešte na záver by som chcela uvedieť jeden príklad, tak dovolíte. Už 9 mesiacov Pani Medami Bere e, je 9 mesiacov uväznený. Všetci vedia, že je nevinný, že nie je to tá správna osoba a že tá správna osoba ešte stále je v Sudáne. E, Eritrejské orgány samotné sa vyjadrili, že e, sa dopustili chýb v identifikácii tejto osoby. Sudánske orgány v otázkach migrácie sa vyjadrili, že došlo tiež k nesprávnej identifikácii tieto osoby. A pritom tento mladý muž ešte stále je vo väzení, teda ak prebieha spolupráca policajných zložiek. Chcem sa opýtať, či by táto spolupráca nemala slúžiť aspoň na to, aby keď dôjde k uväzneniu nevinnej osoby, aby po deviatich mesiacoch e, táto chyba bola napravená. Myslím si, že e, je tu niečo, čo nám úplne uniká. Ja sa chcem opýtať, e, v čom spočíva tá spolupráca a na čo vlastne slúži ak nám nedokáže pomôcť e, e, oslobodiť človeka, ktorý bol chybne uväznený z dôvodu mm, obilu. Myslím si, že inak e, tá spolupráca nemá v veľkú váhu, ak nám ani v tomto nedokáže pomôcť. Um. Ďakujem. Pani Wimberg. Ďakujem za informácie, e, ktoré ste nám poskytli za Europol. E, hovoríme o 50 tisícoch prevádzačoch. To je neuveriteľne vysoké číslo a a je pochopiteľné, že je veľmi ťažké to všetko pojať je, e, migračné toky z Turecka do Grécka klesol, ale zvýšili sa toky z Líbie do Talianska. V marci jedinom mesiaci došlo k 57-percentnému nárastu e, v porovnaní s rovnakým mesiacom 2016. E, veľmi veľa tých, ktorí sa podielajú na e, patraní a záchrani na more, sú dobrovoľnícke organizácie a vlastne e, musia e, e, zachraňovať stále bližšie a bližšie k libyským, libyským hraniciam. Skutočne zdá sa, zdá sa, že vysoké percento organizácií Eh, organizácií eh, sa podiela na záchrane. Riaditeľ Frontexu nedávno v médiách vyhlásil, že eh, mnohé tieto dobrovoľnícke záchranné organizácie spolupracujú s prevádzačmi. Radi by sme si vypočuli váš názor na to. Pani Sipel, ja by som sa chce venovala na jednu časť vašej správy. Hovoríte tam o, o tom, že zlepšením spolupráce a výmeny informácie sa preklenú určité medzery v spravodajských informáciách. Nechcem teraz vôbec zabrdať do problematiky výmeny informácií zlepšenej spolupráce, ale ak hovoríme o potieraní prevádzactva, potrebujeme viac informácií o krajinách pôvodu a tranzitných krajinách, preto kladiem túto otázku. Máme e, e, spolahlivé zdroje a je pripravenosť zo strany týchto krajín spolupracovať a e, viac sa usilovať potierať kriminálnu činnosť. Druhá otázka. Nadviažem na vyjadrenie viacerých predrečníkov. Je zrejme, že Europol E, že Europol policajné vyšetrovania sú dôležité pri boji proti zločineckým gangom. Zároveň však sa mi zdá zrejme, že ak sa budeme zameriavať len a výlučne na policajnú spoluprácu, tak to i tým nevyriešime ten problém. Rady by sme, rada by som vedela od vás, či na základe vašich znalostí policajná spolupráca s e, tretími krajinami. Existujú aj e, iné formy, e, podporné doplnkové formy spolupráce aj s inými zložkami, nielen policajnými zložkami v dotknutých krajinách, aby sme skutočne mali celkový obraz o, o tom, ako sa postupuje pri boji proti prevádzajstvu v dotknutých krajinách. Sophie Inveld, ja mám stručnú otázku a, a, a e, nejde, e, nejde mi tak o prevádzactvo, ale skôr o tú prácu s databázami. Boli sme prekvapaní, e, že i napriek úvodnému popieraniu toho, že sa využíva databáza WorldCheck, napokon Europol sa priznal, že to teda využíva. Potom ako sa zrazu e, e, objavili, zverejnili o určitých dokumentoch a teda Europol sa e, k tomu, sa k tomu nevyjadril, tak potom to trošku naštrbuje našu dôveru, dôveru voči Europolu. Viete, je jasné, keď sa pracuje s obrovskými objemami dát, môže dojsť ku chybám, ľudské chyba. Musíme si uvedomiť, že takéto databázy, ktoré sú komerčného rázu, asi nemajú veľmi e, miesto, nemali by byť e, takým významným e, mm, zdrojom informácií. Môže to byť nejaký doplnkový zdroj a nie hlavným zdrojom pre obviňovanie ľudí. Ja nie som samozrejme policajtkou, ale rada by som vedela, ako využívate informačné databázy. A rada by som sa stala informácií, či používate ďalšie, ďalšie iné databázy, aké sú to databázy. Áno, skutočne skutočne ide o celý súbor otázok. Máme dlhé skúsenosti eh, s komunikáciou s Europolom a eh, vieme, že eh, výmena informácií, spolupráca medzi orgánmi činnými v trestnom konaní je veľmi a policajnými orgánmi je, má dlhú históriu. Ale vidíte, že to vyvoláva veľký záujem, takže z inštitúciálneho hľadiska pán, pán Demera a ďalší sa toho dotkli. Nech sa páči, máte slovo. Viem, že Libej Eh, vás možno zaskočilo, ale tak to u nás funguje. Thank you, Chair. Thank you for the... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to množstvo otázok a poznámok. Pokúsim sa zareagovať najlepšie, ako viem, na všetky. Ale najprv ešte Niekoľko poznámok. Poznáte Europol, náš mandát a spôsob, akým fungujeme, ale chcem ešte raz zdôrazniť, že všetky informácie, ktoré my máme v našich databázach, získavame od členských štátov ako príspevky členských štátov, ktoré nám zasielajú. Prichádzajú nielen od členských štátov, ale aj od operačných partnerov a do istej miery aj e, od iných agentúr, ktoré nie sú agentúrami presadzovania práva. A Vrátim sa ešte k tomu, keď budem hovoriť o World Check. Možno, že som to v prezentácii nepovedal dosť jasne, ale keď hovoríme o spolupráci s africkými krajinami, na teraz spolupráca má nulovú úroveň. Europol nemá žiadne priame prepojenia na e, orgány činné v konaní v Afrike. A pokiaľ sme hrdí na to, čo robíme v Európe, vieme, že keď migranti prídu na európsku pôdu, už je neskoro predchádza tomu, aby dochádzalo k prevádzačstvu. Preto skúmame cesty, ako sa dostať do afrických krajín a nadviazať s nimi spoluprácu pokiaľ ide o ochranu údajov, kapacity, ochranu ľudských práv a tak ďalej, tam všade sú dôležité otázky a to musíme veľmi pozorne riešiť. A preto je ten postup taký pomalý. My sme vlastne prezentovali naše možnosti a e, na zasadnutí v Nigerii e, bol 25 krajín a len niekoľko z nich sa na nás obrátilo a prejavili záujem, čo by sa dalo robiť v budúcnosti. Takže toto je vlastne proces, ktorý začína a potrvá nejaký čas. No a teraz k prvej otázke. Hovoril som s expertmi z Španielska a Francúzska, ktorí sú zapojení do projektu v Nigeri. tzv. spoločný vyšetrovací tím s orgánmi Nigeru. A Hovorili sme o možnostiach, e, ktoré by boli na užitok aj e, Europolu, ale sme začal v počiatočnej fáze spolupráce. No a to je model, ktorý chceme používať aj v budúcnosti. Náš členský štát na mieste získa spravodajské informácie a potom e, sa bude zárukou toho, aby tie informácie boli získané v súlade s pravidlami a ochranou ľudských práv a potom ich posunie Europolu, aby sa rozšíril e, spravodajský obraz a preklenul medzery v našich informáciách a aby sme mohli riešiť e, prípady v Afrike. Takže na teraz nemáme skúsenosti e, z prácu v Afrike. Ale toto je jeden z prípadov, príkladov, ako to chceme napraviť. Teda áno, chceme mať e, zdroje, informačné zdroje v hotspotoch v Afrike, ale pre nás je dôležité pochopiť, ako e, motivujú ľudí, aby sa pohli, ako ich prevádzajú a tiež chceme vedieť o rizikách, e, k ktorým sú vystavení. Zaznela tu otázka ako ich motivujú. Všetci rozumieme tomu, že hospodárska situácia v e, mnohých afrických krajinách je veľmi zlá a presunúť sa do Európy je vlastne istým znakom úspechu e, člena rodiny, keď sa mu podarí dostať do Európy a posielať peniaze späť domov. Takže to nie je žiadne tajomstvo, e, prečo vlastne E, sa hýbu. Otázka je, a koľko ich to stojí, do akých dlhov sa e, vlastne púšťajú a tiež tie rizika, mm, ktorým sú vystavení. No a napriek tomu, že e, teda záchranné operácie nie sú našou pôdou, ale my mm, napriek tým záchranným operáciám sme svedkami mnohých, mnohých e, úmrtí. E, to sú bezprecedentné počty, ktorých e, sme svedkami. Tešíme sa z toho, že boli posilnené kapacity Frontexu. Môžeme získavať ďalšie informácie z pohraničných území a o cezhraničnej kriminalite. Európy. Interpol spolupracuje so spravodajskými agentúrami, máme informácie o organizovanom zločine a možno sú to informácie, ktoré majú význam len pre jednu krajinu, ale môžu nám pomôcť dokresliť celkový obraz. No a pokiaľ ide o nový právny základ, hoci nám to umožní viac vzťahov s krajinami, ktoré nemajú operačnú spoluprácu s Europolom. Môžeme to e, rozšíriť na základe tohto e, nového predpisu a tiež spoluprácu so sektorom, e, ktorý je mimo sektor presadzovania práva. A stále ale budeme vlastne agentúrou EÚ, ktorá podporuje e, boj členských štátov proti vážnym a organizovaným zločinom. E, budeme sa snažiť zachovávať vysokú úroveň bezpečnosti našich informácií a ochrany e, údajov. Otázka bola, ktorá sa týkala sieti, ako sú organizované. My sme eh, pr- pred týždňom vydali posúdenie eh, analýzu, pokiaľ ide o eh, celkový obraz organizovaného zločinu v Európe. Bola to správa SOKTA, a identifikovali sme asi 9000 subjektov, ktoré sa venujú tejto vážnej e, trestnej činnosti na území Európy, ale stále sme svedkami vlastne toho starého e, spôsobu organizovaného zločinu, teda máme nejakú hlavu tej siete a potom tá je rozvetvená, e, tam veľmi prísna spolupráca na dlhšie obdobie, je to založené na rodinných vzťahoch a e, národnostných vzťahoch, ale sme svedkami aj e, pomerne voľných sietí, ktoré len e, sa spoja na krátku dobu, vykonajú nejaký zločin a potom zase rozpadnú. Eh, ako keby to odrážalo eh, aj ten bežný život, teda sme stále, máme stále voľnejšie väzby a mm, eh, teda aj ten zločin sa orientuje podľa toho, kto má najvýhodnejšie ponuky na dopravu, na ubytovanie a tak ďalej. Je preto veľmi ťažké nájsť nejaký nejakého spoločného menovateľa. My máme dočinenia asi so 100 rozličnými národnosťami. Máme vlastne polinacionálne e, skupiny, e, ktoré sa spájajú v týchto aktivitách. Takže je veľmi ťažké povedať, že takto nejako vyzerá e, zločinecká skupina. pokiaľ e, ide o narušanie aktivít na stredomorskej e, trase, tak tam som e, to krátko vysvetlil. E, Uniformet Sofia je s nami v EMSC, teda sedíme s nimi za jedným stolom. Operácia Sofia prebieha, vieme, aké sú ich zistenia a pomáha nám to Eh, lepšie pochopiť celú situáciu. Samozrejme, našou výhodou sú informácie a tie spravodajské informácie, ktoré máme a ktoré eh, ponúkame mm, eh, nielen Tajensku a Grécku, ale všetkým členským štátom v ich boji proti prevádzačským sieťam. Otázka pašerákov ľudí v Afrike. Na to nemám odpoveď, a to z dôvodov, e, ktoré som už e, spomenul. My registrujeme isté náznaky toho, ako e, tie aktivity sú organizované v Afrike, ale nie do takej miery, aby som vám mohol poskytnúť presný obraz, ale dúfam, že v budúcnosti budem schopný, ak sa nám podarí získať viac informácií od členských štátov a tiež od ostatných subjektov v Afrike. Samozrejme, migrácia je komplexný e, fenomén a, a E, naša aktivita je len jedna z aktivít na celom zozname aktivít. Bol som na stretnutí starších dôstojníkov e, počas e, samitu vo Valeta a hovorili sme o piatich kľúčových pilieroch, ako riešiť migračný, migračnú krízu. Samozrejme, ide o riešenie príčin a Ehm, presadzovanie práva je len jedným z nástrojov v celom tom eh, súbore eh, nástrojov, ktoré máme k dispozícii a nie je to nejaký čarovný prútik. No a ako definujeme eh, prevádzačov? Europol nedefinuje mm, prevádzačov. My hovoríme o podozrivých osobách z tejto trestnej činnosti. Teda je to vlastne podozrivá osoba, ktorá e, je podozrivou v členskom štáte a je e, ako taká mm, postúpená, alebo tú informáciu dostane Europol. Pokiaľ ide o členské štáty, tak ich definícia e, prevádzaštva je odlišná. Europol teda nerobí tú definíciu, robia sa samotné členské štáty, stanovujú tú definíciu. Samozrejme, sú tu veľké rozdiely, pokiaľ je o africký roh, západnú Afriku a e, samozrejme tu prebieha vývoj a áno, máme na pamäti stále ochranu ľudských práv, ochranu údajov. Nemáme vplyv na aktivity v týchto afrických krajinách Chcem jasne povedať, že e, presadzovanie práva je vlastne presadzovanie práva, ktoré platí na e, konkrétnom mieste, ale máme vždy na mysli aj primeranú ochranu ľudských práv. that I have addressed Myslím, že som zareagoval na všetky otázky. Ak som niektoré obišiel, tak sa ospravedlňujem, ale um, rád ešte um, zareagujem na ďalšie otázky. Mala som pocit, že ste sa snažili odpovedať na moju otázku. Možno som však nebola dostatočne presná, lebo boli problémy v tlmočení. Chcela by som sa opýtať, či, keďže sme e, sa o tom dopočuli, povedali na to orgány aj zástupcovia Európskej únie priamo na mieste, že e, prebieha spolupráca Europolu so sudánskou políciou a ak áno, a aké je povahy. Nejde totiž o, nejaké kulárne reči, ide o e, oficiálne sudánske orgány a zástupcov našich veľvyslanectiev, ktoré nám hovorili konkrétne o tejto dohode. Chcem sa opýtať, e, v čom spočíva táto spolupráca medzi Sudánom a Europolom. like to... Nechcem sa vyjadrovať k vašim zdrojom, alebo čo vám kto povedal. Myslím, že e, tá osoba, ktorá vám to povedala, toho robila v dobrej viere, ale Europol nemá spoluprácu so sudánskymi orgánmi. Ďakujem. Ďakujem vám za... Um, ďakujem pánovi Šabinkovi, e, ďakujem za informácie o spolupráci a mm, je to dôležitá téma. Myslím, že toto chápete ako náš záujem o vašu prácu, nielen o tie e, odborné otázky, ale aj otázky ľudských práv. A náš záujem bude

E, e, téma Volček. E, hm. Pán predseda, ďakujem, že umožňujete Europolu poskytnúť ďalšie informácie, pokiaľ ide Volček. Člen, úlohou Europolu je pomáhať členským štátom v boji proti terorizmu a ďalšiemu organizovanému zločinu Europol spolupracuje s e, operačnými partnermi a overuje si informácie od e, svojich partnerov s inými databázami. Riadíme sa e, štandardmi, pokiaľ ide o spolahlivosť zdrojov a ide teda o informácie členských štátov a našich operačných partnerov. Tieto kritéria sú v článku 29 nového nariadenia o Europole. Ide teda o presnosť a spolahlivosť e, informácií. A toto vždy aplikujeme v praxi. Je dôležité vedieť, že článok 29 hovorí o posudzovaní špecifických údajov a tie sa majú diať v súlade s poskytujúcim členským štátom. Worldcheck e, poskytuje e, otvorené zdroje a doplňa informácie, ktoré už sú k dispozícii. Takto sa to robia v členských štátoch. E, informácie z otvorených zdrojov, ako je WorldCheck, e, nespadajú, pokiaľ ide o posudzovanie spolahlivosti týchto údajov, tak ako to robíme v prípade údajov, ktoré získame od členských štátov. Takže niekoľko praktických údajov. Otvorené zdroje sa používajú na doplnenie informácií, ale nikdy ich neposudzujeme. E, my sme akoby spravodajský úzol, e, venujeme veľkú pozornosť prepojeným informáciám žiadne eh, trestoprávne eh, kroky sa nespúšťajú na základe informácií z týchto zdrojov. Eh, používame ich len na doplnenie obrazu, ktoré vykonávame. Zdroj informácií vždycky oznamuje aj členským štátom. Teda prečo používame Volček? Je to vlastne súbor agregovaných spolahlivých zdrojov, v bezpečnom prostredí nám umožňuje overovať si krížovo jednotlivé informácie. Je to obvyklá prax vyšetrovateľov, že si overujú podozrivé osoby na internete. Ale nikdy tomu nepripisujeme väčší význam, ako má Volček nám umožňuje rýchle zisťovanie, bez toho, aby sme museli prechádzať eh, množstvom internetových stránok. Eh, je to transparentný spôsob, pretože eh, Volček je na zozname partnerov EÚ e a dúfam, že to pomôže pochopiť prečo a ako použijeme Volček. A poskytnem písomné odpovede na tie špecifické otázky, teda aké sú náklady pri ehm, jednotlivých operáciách. Áno, písomná odpoveď určite bude užitočná a keby ste potom zapracovali aj to, čo ste povedali potom spolu s tými ďalšími odpovedami. A E, tiež tu bolo niekoľko kolegov, ktorí túto odpoveď si nemohli vypočuť, takže to by doplnilo vašu prezentáciu, keby ste nám poskytli odpoveď písomným spôsobom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, za túto dôkladnú diskusiu a ďakujem za vašu prezentáciu. Môžeme teraz prejsť e, k 18. bodu na našom programe. Ide tu o návrh prepracovanej smernice podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručnosti. E, zaznamenali sme 509 pozmeňovacích návrhov. Prebehlo viacero stretnutí tieňových spravodajcov. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za usilovnú prácu. Naozaj veľká vďaka. Chcel by som zhruba zhrnúť e, v rýchlosti aktuálnu situáciu. V kontexte tohto môjho návrhu tiež približím zhruba kompromisné návrhy a tiež niektoré kľúčové témy a potom dám slovo tieňmi spravodajcom, aby sa tiež vyjadrili, ak si to budú želať. Na úvod a e, pre kolegov, ktorí sa nemali možnosť oboznámiť s touto témou, ja som chcel zaistiť, aby e, modrá karta čo je nástroj, ktorý sa relatívne malo využíva. Nemáme dostatočne veľa eh, legálnych, eh, teda nástrojov legálnej migrácie. Nevyužívame tento, ktorý máme, jeden z mála. Využíva sa relatívne disproporčne v Európskej únii, v jednej či dvoch členských krajinách, eh, ale nie dostatočne. Teda chceme sa dopracovať tejto revízii smernice o modrej karte, aby sme zvyšili dôveryhodnosť tohto nástroja, ktorý by sa mohol využiť. Vy sa hlásite na neskôr, Natali? Áno, dobre. Toľko teda k môjmu všeobecnému prístupu. Chcem sa poďakovať iným spravodajcom za ich spoluprácu. Mm, prijali sme teda 509 pozmeňacích návrhov Vychádzame z pravidla 54, spolupracujeme s výborom pre zamestnanosť. Je to dosť zvláštny pocit eh, predsedať schôdzi a zároveň vystupovať ako spravodajca, ale dobre. Tam vo výbore pre zamestnanosť je spravodajkyňou Jean Lambert, ktorá je tiež aktívnou členkou nášho výboru. Eh, Výbor pre zamestnanosť má plné kompetencie článkov, ktoré sa týkajú eh, kritérií prístupnosti, taktiež zamietnutia a stiahnutia ako aj prístupu na trh práce. O tom sme už hovorili dosť e, rozsiahlo. Ide tam tiež o podmienky príjmania. E, je to dosť zaujímavá spolupráca s výborom pre zamestnanosti. Ja sa k tomu ešte vyjadrím o malý moment e, podrobnejšie. spomedzi tých 509 pozmeňujúcich návrhov by som definovali niekoľko kľúčových oblastí. Jednak otázka národných systémov versus modrá karta pre celú Európsku úniu. Niektoré pozmeňovacie návrhy boli predložené spomedzi tých 509, ktoré by umožnili ďalšiu existenciu národných systémov popri systéme modrej karty. Tie nespravodajcovia to isté vedia, ale nie možno všetci ostatní kolegovi vo svojom návrhu správy som sa k tomuto návrhu nevedel vzhľadom na to, že systém modrej karty relatívne málo členské štáty využívajú. Myslím si, že je dôležité, aby sme tu v Európskom parlamente podporili návrhy, ktoré by e, boli ďalším stimulom pre členské štáty, aby využívali systém modrej karty. Myslím si, že inak by to obmedzilo význam revízie tejto smernice o modrej karte. Teda v časoch, keď migrácia je citlivou témou na vrcholných priečkách zoznamu priorít, si musíme uvedomiť, že toto je jedna z mála foriem opatrení, ktoré máme z hľadiska legálnej migrácie, aby sme si zachovali dostatočnú mieru dôveryhodnosti. E, čo sa týka ďalších oblastí, v ktorých chceme predložiť kompromisné návrhy, to e, sa týka jednak definícií. Máme 27 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú článku 2, kde sú pokryté definície a to zahrňa rozličné otázky toho, čo presne znamená e, zamestnanie e, s vysokou úrovňou zručnosti a čo e, presne vystihuje tento pojem a tiež, čo presne zahrňa pojem podnikateľská činnosť a či členské štáty by nemali vytvoriť, teda či by mali vytvoriť presne zároveň zoznam alebo otvorený zoznam týchto parametrov z hľadiska krátkodobej mobility. Chcem by som navrhnúť pozmeňujúce návrhy v tomto smere v otázkach definícií. Ďalšia zásada téma sa týka rozsahu pôsobnosti. E, tu bolo predložených 28 pozmeňujúcich návrhov v tejto súvislosti. A tie sa jednak týkajú rozšírenia rozsahu pôsobnosti, aby sa do toho zahrňali aj žiadatelia, ktorým bola zamietnutá žiadosť o medzinárodnú ochranu a tiež um, také, ktoré sa nemôžu vrátiť eh, do eh, krajiny, do ktorej by sa mali vrátiť, a tiež aj niektoré vypustenia. Chcel by som navrhnúť pozmiaci návrh eh, kompromisnej povej, ktorý by to všetko podľa možností pokryl. Mm, ďalšia otázka, dosť citlivá pre nás, ale z iných dôvodov sa týka otázky um, maximálnych úrovní miest. Tu bolo predložených viacero pozmiacich návrhov v tomto odseku. Je tu článok 5 tieto návrhy e, zahrňali e, jednak e, opatrenia na zrušenie týchto maximálnych hodnot miest alebo na zmenu tej škály, v rámci ktorej by sa pohybovali tieto hranice. Toto samozrejme je v čistej pravomoci výbor pre zamestnanosť. Ja ako spravodajca a tieňoví spravodajcovia sa pokúsime o kompromis medzi oboma výbormi. Celkom isté tieňoví spravodajcovia sa k tomu vyjadria. Je to e, kľúčová otázka, ale máme tu spoločnú zodpovednosť a kompetenciu s výborom pre zamestnanosť ďalej dlhodobá mobilita. 31 pozmeňujúcich návrh bolo v tomto smere predložených. Týka sa to článku 20. Aj tu sa pokúsim o kompromisný návrh celom, celému tomuto článku vrátanie cieľov dlhodobej mobility udržiteľov modrej karty. A v neposlednom rade ešte rodiny príslušníky, či čo sa stane s nimi v prípade držiteľov modrej karty. Aj tu chcem navrhnúť kompromisné pozmeňujúce návrhy, ktoré by zahrňali práva rodiny príslušníkov držiteľov modrej karty, aby sme vyhoveli viacerým pozmeňujúcim návrhom, čo sa týka prístupu práce pre rodiny príslušníkov, teda prístupu na trh práce aj pre rodiny príslušníkov a ďalších možností pre rodinných príslušníkov. Toto všetko už bolo prejednané aj s našimi tými spravodajcami a s tými spravodajcami v pre zamestnanosť. Myslím si, že sme zaujali správny prístup, e, správnu pracovnú metódu. Je to však e, celkovo relatívne zložitá otázka, otázky pracovného trhu, teda právny základ pracovného trhu podľa pravidla 54 úzko súvisia s právnym základom pre migráciu. Môj prístup je teda taký, e, že chcem celkovo, aby tento nástroj modrej karty bol dôvryhodnejším, využívanejším nástrojom legálnej migrácie. V súčasnosti totiž tento nástroj nie je dostatočne využívaný. Chceme ho teda mierne upraviť, aby zhrnul všetky porodnosti, ktoré som spomenul. Chcem sa ešte poďakovať raz všetkým tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu a teraz by som dal slovo kolegom. Za EPP a ECR tu žiaľ nemáme nikoho, ospravedlnili sa a preto tam slovo Natali Grisbe, ktorá je jeho spravodajkyňou zo skupinu ALDE. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, Klod. Najskôr sa ti chcem poďakovať, Klod, e, za e, e, to ambiciozne orientovanie správy. Ako si už spomenuli, je to E, správa, ktorá sa zameriava jasne na flexibilitu tohto mechanizmu modrej karty, ale predovšetkým na zvýšenie atraktivity tohto nástroja. To je samozrejme veľmi dobrý základ e, pre ďalšiu prácu na tejto smernici. Naša skupina sa domnieva, že je to veľmi významný nástroj z hľadiska zvyšovania atraktivity Európy. A tiež sa chcete poďakovať za veľmi otvorenú a inkluzívnu metódu spolupráce. Jasne sa prejavil e, tvoj prístup eh, k fair play, veľmi britský. Eh, Pozmienky návrhov bolo relatívne veľa, takže nebolo jednoduché všetky spracovať. Aby som ešte pripomenula, stanovisko našej politickej skupiny je veľmi jasné tejto veci. My vychádzame z toho istého konštatovania, ktoré si spomenula aj ty, a síce, že Európska smernica, ktorá sa nazýva eh, Modrá karta, ktorá bola prijatá pred viac ako desiatimi rokmi, nefunguje e, v celkom optimálnej miere. Máme už v dispozícii výsledky, vidíme, že veľmi málo e, ľudí môže využiť tento nástroj pri vstupe do Európy a tiež sú s tým spojené také zložité administratívne formality, že to v podstate odrádza všetkých tých, ktorí by e, mali nárok na takýto vstup. A ďalším dôkazom našich zistení je, že členské štáty si veľmi často nesplnili svoje úlohy, teda neinformovali dostatočne o tomto nástroji, ne, e, snažili sa pritiahnuť talentovaných pracovníkov do Európy. často uprednostnili e, iné konkurenčné nástroje bez e, vyhnutia oka. Teda naše stanovisko je úplne jednoznačné. My chceme vyššiu mieru flexibility, to sme napokon eh, sformulovali v našich pozmiovcích návrhoch. Eh, tiež chceme zjednodušiť eh, postupy, skrátiť lehoty. Myslíme si, že tento základný princíp je veľmi dobre pokrytý v tvojej správe, drahý Klod. V tejto chvíli ďalej po druhé chceme rozšíriť tento nástroj modrej karty na vyšší počet osôb. Isté, že bude to znamenať úpravu ehm, mzdovej výšky, ehm, pretože podľa všetkých analýz a správ, ktoré sú k dispozícii o nefungovaní textu z roku 2005 sa ukazuje, že tá mzdová hranica je jedným z hlavných dôvodov, prečo nie je dostatočne atraktívny tento nástroj. A samozrejme bráni to mladým ľuďom, ženám, ak majú nízku mzdu, využiť tento nástroj modrej karty pri vstupe nechceme e, tento nástroj obmedziť e, na um, iba vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Máme totiž potrebu aj iných kvalifikácií na trhu práce, ktoré nespadajú celkom do toho segmentu, ktorý je aktuálne zadefinovaný v niektorých sektoroch by sa smerica mala prispôsobiť um, aktuálne realite našho trhu práce v jednotlivých členských štátoch. Toľko teda k druhému bodu. Predpokladám, že ešte bude prepracovaný. A predpokladám, že sa budem venovať aj v kompromisných návrhoch. No a ešte posledný bod, e, ten je mimoriadne dôležitý pre mňa osobne. Chceme sa posunúť k takému systému, ktorý bude skutočne európskym systémom a preto v pozmiacich návrhoch navrhujem prechodný režim, ktorý bude e, na len niekoľko rokov, aby Postupne sme sa dopracovali k modrej karte, ktorá by nahradila všetky iné konkurenčné národné systémy. Myslím, že by sa tým zvyšila jasnosť, efektívnosť. Bol by to systém, ktorý by bol spoločný pre celú Európu a vďaka tomu by sme mohli konkurovať e, zelenej karte v Spojených štátoch amerických, e, v Kanade a v Austrálii. Teda vytvorili by sme z nášho malého kontinentu tiež atraktívny kontinent, a zodpovedalo by to cieľom, ktoré sme si stanovili eh, vo všetkých iných oblastiach. Ďakujem. Ďakujem pekne, Natalii. Za GUE, tu máme tiež spravodajkyňu Barbaru Spinelli. Ďakujem pekne, ja sa chcem tiež poďakovať spravodajcovi za veľmi dobrú spoluprácu s nami nevými spravodajcami Systém modrej karty, ktorý vznikol v roku 2009, je eh, v podstate eh, úplne zlyhaním iba jedna členská krajina. Tento systém využívala v intenzívnejšej miere a síce Nemecko. Nie preto, že by Nemecko bolo európskejšie než iné krajiny, ale preto, že jednoducho karta nefunguje tak, ako je nastavená v súčasnosti. A Niektoré krajiny eh, majú inkluzívnejšie, lepšie systémy a vlastné národné, ako napríklad vo Švedsku. Moje pozmeňovacie návrhy sú zjednodušiť systém získania modrej karty a tiež chceme, aby aspoň takáto legálna forma migrácie fungovala v praxi, aby mala rovnaké silné stránky ako americká zelená karta, dajme tomu. Ja ako eh, tieho spravodajkynia teda navrhujem, aby žiadatelia o azyl tiež mali možnosť uchádzať sa o modrú kartu a myslím si, že je nevyhnutné, aby migranti mali minimálne trojročnú pracovnú skúsenosť, čo sa odpovedá zhruba um, iným primereným podmienkam um, Tí, ktorí tvrdia, že e, mzdová hranica je nastavená príliš vysoko, a že to je jedna z hlavných príčin, prečo karta nebola doteraz úspešná, e, tu v podstate e, súhlasím a tiež chcem navrhnúť isté limity, isté usporenia pre členské štáty, aby zastavili aktuálnu blokáciu vstupu na trh práce pre držiteľov modrej karty. Vo svojich návrhoch tiež dáva možnosť eh, požiadať o modrú kartu na internete. Tiež chcem zjednodušiť proces zjednocovania rodiny. Teší ma, že mnoho tieňových spravodajcov to vníma veľmi podobne ako ja a dúfam, že sa nám podarí dohodnúť sa v čo najväčšej možnej miere na tejto správe a že výsledná verzia bude čo najambicioznejšia. Želám veľa úspechov spravodajcovi. Ďakujem, Barbara. Ďalej. Um, ehm, bodum. Ešte predtým, než eh, ti dám slovo, um, spomenuli sa tu viackrát aspekty švédskeho systému. Som rád, že uh, sa na to poukazuje. Bodil eh, nám to priblížila najprínosnejšie Ty si zároveň tiež spravodajkyňou zelených, isté, že? E, Bodil, ďakujem. Áno, často spomínam švedský, švedský systém, pretože si myslím, že je e, to veľmi dobrý systém. Pred niekoľkými rokmi sme ho podrobili zmenám a práve tieto zmeny nám priniesli pozitívne výsledky. Teda často to spomínam, uznávam. Myslím si, že je dobré že sa tejto smernici teraz venujeme, smernici o kvalifikovaných pracovníkoch. Myslím si, že by to podporilo celkovú mobilitu. Myslím si, že komisia predložila relatívne dobrý počiatočný návrh, ale myslím si, že tu v parlamente ho ešte môžeme ďalej vylepšiť. Podľa mňa je problém v tom, že v Európe musíme e, sa snažiť e, viac e, lákať e, pracovných migrantov, hovorí teda o kvalifikovaných migrantoch vo Švédsku, dajme tomu, sme vedeli, teda poskytli 8 modrých kariet, ale zároveň sme zaznamenali vysoký nárast vysoko kvalifikovaných migrantov, e, ktorí využívajú náš národný systém. Na základe tejto smernice by sme mohli v podstate stiažiť prístup pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov, aby prišli do Švedska pracovať na základe národného systému komisia. Teraz nastoluje otázku a teda tvrdí, že môžu paralelne fungovať národné systémy aj tento európsky systém. Musíme vziať do úvahy starnúce obyvateľstvo, ale nie je to jediný faktor. Jediný kontinent, ktorý nemá starnúce obyvateľstvo, je Afrika v súčasnosti. Neviem, ako je na tom Blízky východ, ale pred niekoľkými rokmi to bolo tak. V každom prípade nepoznám aktuálne štatistiky o Blízkom východe. Ale okrem Afriky eh, máme všade problém so starnúcim obyvateľstvom na všetkých kontinentoch. Teda každý bude chcieť prilákať e, tieto ľudské zdroje, ktoré existujú. Musíme teda zvýšiť svoju atraktívnosť. Okrem iného aj pre týchto vysoko kvalifikovaných. My sme vo Švedsku upravili našu legislatívu. Nemali sme totiž v minulosti e, pracovných e, teda pracovnú imigráciu, všetci išli cez systém žiadosti o azyl a potom následne žiadali o pracovné povolenie. Potom, keď sme legislatívu zmenili, že to zahrňalo aj vysoko kvalifikovaných, nízko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa môžu uchádzať o, o, o povolenie pracovať Odbremenili sme eh, trošku to rameno žiadosti o azyl a vytvorili sme v podstate legálnu formu legálnej pracovnej eh, imigrácie a to pomohlo zaviesť eh, väčší poriadok do nášho systému žiadateľa o azyl, teda idú svojou cestou, žiadajú si o azyl a ekonomickí migranti, ako ich v súčasnosti nazývame, idú touto druhou trasou A potom je tu situácia, o ktorej sme už hovorili. Niektorí prichádzajú ako žiadatelia o azyl, domnievajú sa, že majú právo na azyl, ale potom, vzhľadom na veľmi prísne azylové pravidlá, ktoré v súčasnosti v Európe panujú, je ich žiadosť zamietnutá. Ak už istý čas eh, v Švedsku odpracovali, tak majú tiež možnosť eh, pôsobiť e, ako pracujúci migrant. E, je tu samozrejme otázka miest. Partnery na toho práce sú súčasťou tohto procesu. E, odborové združenia nám hovoria, že ak to nefunguje, ak sú mzdy nastavené príliš nízko, že by sa mala stanoviť samozrejme tá istá mzda pre tú istú prácu, Malo by sa to vzťahovať na všetkých, keď sa hovorí o nejakých hraničných hodnotách smernici. Mm, tak u nás môžem povedať, že nie sú žiadne pevne stanovené mzdy. U nás prebiehajú rokovania medzi partnermi na trhu práce a posudzuje sa to podľa jednotlivých kategórií povolaní. Dajme tomu, ak som vysoko kvalifikovaný záhradkár, Mal by som mať e, nárok na rovnakú mzdu ako švédsky profesionálny záhradkár. Pardon, záhradkár. Då kommer till e, asylsökande, det som Barbara var inne på, att man som... A ďalej k tomu, o čom hovorila ešte Barbara, žiadatelia o azyl. ktorí majú mať tiež možnosť uchádzať sa o modrú kartu. Máme vysoký počet vysoko kvalifikovaných žiadateľov o azyl v Európe ktorí vyčkávajú, čakajú na rozhodnutie, sú vysoko kvalifikovaní a pritom trávia čas čakaním. Dajme tomu chirurg čaká pri všetkých svojich zručnostiach, ktoré má k dispozícii, pri všetkých svojich schopnostiach, nemá možnosť pracovať. Možno nie je potrebný vo Švedsku, ale možno by bol potrebný vo Francúzsku. Dajme tomu, teda je dôležité aby títo vysoko kvalifikovaní ľudia sa mohli pohybovať v Európe v procese, keď čakajú e, na rozhodnutie o svojej azylovej žiadosti. Viem, že e, je to e, možno myšlienka dosť pritiahnutá za vlasy pre niektorých. Samozrejme máme o rozlišné pravidlá azylového systému v jednotlivých členských štátoch, ale je tu veľká miera zvedavosti um, na to, ako to funguje u nás vo Švédsku a iné členské štáty sa pozerajú na náš systém a zamýšľajú sa nad tým, ako by mohli upraviť svoje systémy. Ekonomickí migranti v ich radoch sú aj vysoko kvalifikovaní migranti, ale bude to zhrňať aj veľké počty iných kategórií ekonomických migrantov a neprestanú prichádzať iba preto, že sa skončí vojna na Blízkom východe. Budú prichádzať naďalej prichádzajú celé roky. Zatiaľ sme nenašli systém pre nízko kvalifikovaných ekonomických migrantov. Teda buď e, sa uberajú tou azylovou cestou, požiadajú si azyl, alebo len tak vstúpia do krajiny v nádeji, že ich e, nikto neodhalí a pracujú na čierno. Namiesto toho, aby pracovali legálne a platili dane. Myslím si teda, že je lepšie spustiť túto smernicu, prediskutovať to zo Žiroka máme tu aj zastupcov komisie a rady. Bola by som rada, keby aj oni si vypočuli iné podnety, iné návrhy tejto téme. Ďakujem. Zdá sa, že vás skutočne zaujíma tento dokument. No, pracovala som na obdobných veciach vo Švedskách. Prepačte, ja som si dovolil len tak trošku podpichnúť. Takže ešte aby ste boli v obreze pani Gabriel je za EPP, pán Ujezdovský Ferrera za EFDD, pán Ujezdovský ECR, oni sú zaangažovaní na práci na tomto dokumente. Ešte Kristín. Ďakujem pekne. Ja sa chcem tiež poďakovať vám, pán predseda, a ako spravodajcovi ja súhlasím s e, vyjadrením kolegyne. Táto revízia smernice musí byť príležitosťou posilniť legálne formy vstupu do Európy, pričom cieľ je jasný. Musíme zvýšiť atraktívnosť tejto modrej karty vo všetkých členských štátoch. Chcela by som zdôrazniť dva pozmeňovacie návrhy, ktoré som predložila. 248, e, ktorý zdôrazňuje význam prístupu k európskym systémom siete zamestnanosti. A tiež e, E RS e, pre príslušníkov tretich krajín. Táto sieť poskytuje e, potrebnú podporu. Atraktivita modrej karty bude závisieť od schopnosti príslušníkov tretich krajín nájsť si jednoducho zamestnanie v Európe. Musíme sa teda angažovať v celom tomto reťazci v hľadaní práce, to musí byť jednodušené a po usadení sa v Európe. Ďalší návrh 151, ten sa týka rozšírenie tejto modrej karty na všetkých pracujúcich. Tento nástroj bude nedostatočný, ak sa bude zameriavať iba na vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Musíme túto revíziu využiť na to, aby sme zahrnuli všetkých pracovníkov so všetkými um, kvalifikáciami vo všetkých oblastiach, kde nám chýbajú pracovníci. Nejde tu len o ekonomickú otázku, ide tu tiež o snahu reagovať na demografické výzvy. E, sme svedkami vo všetkých krajinách starnúcej populácie. Európa bude vždy potrebovať e, čoraz viac pracovníkov. E, čakáme teraz na návrh komisie, e, že čoskoro predloží taký návrh, ktorý bude umožňovať všetkým pracovníkom v Európe uchádzať sa o modrú kartu. Ako voda uviedla Rora Gerardo z komisie, vidím, že sa hlasíte. Áno, áno. Viete, e, padlo e, veľa názorov, boli aj diskusie, že potrebujeme rozšíriť rozsah pôsobnosti, musíme prilákať ďalších migrantov určite. Je to dôležitá vec a, a, a asi sa na tom všetci zhodneme, že musíme e, lepšie uplatňovať kan- kanály, ktoré už teraz existujú na európskej a medzinárodnej úrovni. Takže je to dôležité pre tých Eh, vysoko kvalifikovaných a stredne kvalifikovaných eh, migrantov. Takže vy, ako viete, sme rozbehli e, vlastne e, e, kontrolu toho, aká je stava legislatívy, ktorá sa zaoberá tou migračnou problematikou. Avšak, keď hovoríme o modrej karte, nesmieme opomenúť zámer, ktorý sleduje, že zlepšiť pravidla na prilákanie vysoko kvalifikovaných ľudí do EÚ. Ak by sme rozšírali rozsah pôsobnosti tohto konkrétneho nástroja, tak E, urobili by sme medvedie službu, pretože by sme to nezatraktívnili, ak by sme e, vlastne a chceme e, dať toho viac práve držiteľom modrých, modrej karty. Je to len z toho dôvodu, že my, členské štáty, chceme prilákať tých najkvalifikovanejších a Mali by sme sa zamerať na to, ako zlepšiť tento nástroj a veľmi nám, nás teší, že EP podporuje ciele e, komisie. Sú tu a tam aspekty, v ktorých e, nie sme jednotného názoru, ale mm, domnievam sa, že e, ide o prilákanie vysoko kvalifikovaných ľudí mm. E, e, e, vieme, že úplne iná diskusia je len čiste, keď hovoríme o ekonomickej migrácii. Je jasné, že je, je to jasné komisia. Trikrát ste zopakovali tie svoje dôvody a je, je nám to zrejme. Ďakujeme. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za všetky prácu, ktorú odviedli. Nie, nie je to ľahký materiál. Veľmi si to cením a čak e, kompromisné texty by e, mali byť e, k dispozícii čo najskôr a bude sa hlasovať vo výbore tá, táto správa 11. apríla, takže buďme hlasovanie začína o 12. takže máme nejaký čas k dobru krátku prestávočku. Takže prosím, aby ste boli naspäť opäť 5.12. Viete, keď nezačnem o 12.00 hlasovanie, tak e, budú sa na mňa hnevať ľudia. Je štvrtok. E, sme tu hneď blízko kavičkárne, takže opäť 12. Prosím, aby ste boli naspäť.

Prosím, aby ste sa pousádzali. Začneme o minútku. Okay, colleagues, um, let me... Takže kolegovia a kolegyne, na úvod verím, že všetci máte svoje elektronické hlasovacie karty. Je tu niekto, kto zabudol? Prosím, dajte nám známosť. Každý má to, čo má mať. Druhá otázka. Pri niektorých tých hlasovacích hárkoch beriem späť svoju poznámku. Začneme s tým štítom na ochranu osobných údajov, končíme s Argentínim. Takže dve oznámenia k tomu hlasovania o tom štíte na ochranu osobných údajov. Počúvate ma? Vôbec? Áno, áno, pán Brok, potrebujete hlasovaciu kartu aj vo výbore Libe. I'm just, I mean, the, these are close votes. So I want to make sure everyone is settled and in place. Skutočne to, tieto, tieto hlasovania e, budú také nahranie, takže je dôležité, aby e, všetci sa pousadzali, ale nemusíte si pritom lámať nohy, ale kľudne sa usadte. Ešte pani Stevens, Máme tu jednu osobu bez kartičky. Sekretariat si to zaznamená a bude tesné to hlasovanie. A je tu ešte jeden hrdina, ktorý sa prizná, že nemá kartičku. ALDE žiadalo o, elektronické hlasovanie e, e, pri, pri E, tom, tej záverečnom bode v, v rámci pravi, e, pravidla 208.3 a 68 a 60 výboru bude musieť e, súhlasiť s tým, aby na záver bolo elektronické hlasovanie takže len som chcel na to upozorniť. Máme celý súbor ústnych pozmeňujúcich návrhov. To je Peťka, Weidenhauser, 34 Indevel, 46 Lenars, Holmeier a 59 Ernst. Dobre? Všetci vedia o týchto ústnych pozmenujúcich návrhoch? Ja to prečítam ešte raz. Nebudem obsah čítať, ale každý vie, o čo ide budú e, prezentované e, štandardným spôsobom. Všetci o tom vedia, takže začneme s hlasovaním. E, šestka, otváram hlasovanie. OK. Um, the, the vote is closed. Končíme hlasovanie je tu ešte jedna záležitosť EPB. Dobre, akceptujeme ten hlas. Pán Šogor stratil svoju kartu a pán Brok, vy ste sa prihlásili, že sa budete len hlásiť. Takže keď e, hlasujete za, palec hore, proti, dole, je, e, je dôležité podchytiť všetky hlasy. Takže zamietnutá šestka. Dobre deviatka. Chybička z mojej strany sedmičku, teraz hlasujeme. Číslo 7, ozvite sa kľudne. Takže hlasujte o sedmičke. Ak spravím chybu, spravím chybu. Tak končíme hlasovanie. Schválené. Číslo 8, prosím hlasujte. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Ús, ústne pozmeňujúci návrh číslo 10, odstranenie slova výlučne, výhradne. Končíme hlasovanie. Schválené. Jedenáctka. Otvárame hlasovanie. Končíme Vote is closed. hlasovanie. Schválené. Dvanáctka. Otvárame. Hlasovanie. Uzatvárame. Zamietnuté. Trináctka. Otvárame. Zatvárame. Zamietnuté. 14. Otvárame. Končíte hlasovanie. Zamietnuté. 15. Otvárame hlasovanie. Končíme. Schválené. 16. Zahlasujte. Konec hlasovania. Schválené. 19. Otvárame. Končí hlasovanie. Zamietnuté. 20. Končím hlasovanie. Schválené. 22. Hlasujte. Končíme hlasovanie. Schválené. 23. Hlasujte. Končíme. Schválené. 25. Otváram hlasovanie. Končíme. Schválené. 26 za. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací 27. Hlasujeme. Ukončené hlasovanie. schválené. Pozmeňovací návrh 28, otvorené hlasovanie. Ukončené. Schválené. Pozmeňovací 29, hlasujeme. Ukončené hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 30, hlasovanie otvorené, ukončené. schválené pozmeňovacie 32. Hlasujeme. Dohlasované. Zamietnuté. Pozmeňovací 31. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené. Pozmeňovací 43. Hlasujeme. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Pozmievací 38, hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené. Pozmeňovací 34 hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené. Po, ústny pozmeňovací návrh 35. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. EPP e má plus 1 Áno, tam ste sa pomýlili. Takže e, e, končíme hlasovanie EPP má plus 1. Prijaté. 36. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 5 Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 39. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené. Pozmeňovací 41. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Všetko v poriadku. Pozmeňovací 42. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené. Pozmeňovací 45. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 46 hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené. Pozmeňovací 47 hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené. Pozmeňovací 48. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 50. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 51. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 52 hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 53 hlasujeme. Ukončené hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací 54. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 55. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené. Pozmeňovací 56. Hlasovanie otvorené. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. Vraciame sa ku 58. Hlasu, Pozmeňovací návrh 58. Hlasujeme. Pozmeňovací 58. Hlasoval každý. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 56. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené. Pozmeňovací 57. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 59. Ústny pozmeňovací. Hlasujeme. Ukončené hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací 60. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Je to schválené. Pozmenovací 61. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 62. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovacie 64 a 67 ako blok hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené. Pozmeňovací 66. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmenáci 68. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 71. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Úvodné citácie e, e, pozmeňovací 1 hlasujeme. A ukončené. Schválené. A citácie pozmeňovací 2 hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené úvodné ustanovenia pozmeňovací návrh 3 hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené. A pozmeňovací 4. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Hlasovanie záverečné menovité. Hlasujeme. Has everyone voted? Hlasoval každý. Ešte nie. Hlasovanie ukončené. Schválené 29 za, 25 proti, 1 sa zdržal. Prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. uplatňovaní ustanovení šengenského aký v oblasti šengenského informačného systému v Chorvátskej republike. sa pán Melo, je to jedno hlasovanie, hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené 50 za, 3 proti, jeden sa zdržal. Blahoželáme pánovi Melovi ako spravodajcovi. Ďalšie hlasovanie ehm, ide o automatizovanú výmenu daktyloskopických údajov s Lotyšskom. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválené. 47 za, 7 proti, 1 sa zdržal. A potom pani Sargentini, automatizovaná výmena údajov, DNA, hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Z 46 za, 6 proti, 2 sa zdržali. Blahoželáme spravodajkyni. A ďalší spravodajca, pán Zdechovský automatizovaná výmena e, daktyloskopických údajov vo viacerých krajinách. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Je to schválené 47 za, 6 proti, 2 sa zdržali. Blahoželám spravodajcovi. Myslím, že, že si, on asi si praje ten aplaus. Chce hovoriť. pani eh, Heismanová. Ide tiež o automatickú výmenu údajov medzi viacerými krajinami. Hlasujeme. Hlasovanie je ukončené. Schválené 46 za, 6 proti, 2 sa zdržali. Eh, blahoželáme pani Hojsmanovej. No a napokon automatizovaná výmena údajov v viacerých krajinách. Pani Grapinis hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Blahoželáme pani Grapini. Toto je záver hlasovania. Ďakujem za disciplinované hlasovanie a prejdeme k bodu 26. Máme ešte jeden bod na programe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 I'm so sorry. Um, I'm... Ospravedlňujem sa, ako si sa tom strácam. Takže bude to o 14. Ospravedlňujem sa, Judith, e, kolegyne, kolegovia. Ospravedlňujem sa, užite si to. Bude obed, takže dialog bude až popoludní. E, ospravedlňujem sa ešte raz. Nech sa páči, môžete ísť na obed. To je v poriadku. Ja som myslel na čosi iné.